Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Vítam všetkých na dnešnom zasadnutí nášho výboru, podvýboru. Vítam všetkých členov nášho podvýboru, ako aj našich hostov. Budem pokračovať v polštine. Všetci ste dostali Všetci ste dostali dnešný program. Sú nejaké pripomienky k dnešnému programu? Nikto sa nehlási, takže predpokladám, že môžeme prijať dnešný program. Takže prejdeme hneď k bodu číslo 2 to znamená oznámenia predsedu. Mám dobré správy, ktorými som sa chcel podeliť, dobré správy Spojených štátov amerických. Ďalší štát, Connecticut, oznámil, že zrušia trest smrti. To je už 17. štát v Spojených štátoch amerických, ktorý zrušil trest smrti a piatý v období 5 rokov, ktorý takýmto spôsobom postupuje. Guvernér pán Maloj podpísal návrh zákona v stredu. Tento zákon vstúpil do platnosti okamžite, avšak nie je retroaktívny. Trest smrti sa nahrádza do životím, avšak to sa týka iba prípadov do budúcna. Ako sme už povedali, nie je to retroaktívne. Zároveň by som sa chcel podeliť s vami o informácie týkajúce sa Južného Sudánu. Konflikt tam ešte stále pretrváva na hraniciach Sudánu a Južného Sudánu. Oblasť, ktorá je najviac postihnutá, sú, je južná oblasť Kodofanu Počet utečencov v tejto oblasti stále narastá. Máme momentálne viac ako 23 tisíc utečencov v táboroch. To môže celé eskalovať do vážnej humanitárnej krízy vzhľadom na prichádzajúce obdobie dažďov, bude veľmi ťažké zabezpečiť prísun potravy a základných komodít pre týchto ľudí. Zároveň Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu 2. mája, kde hrozí sankciami obom krajinám, ak eskalácia konfliktu sa nezastaví a ak obe strany nenajdú možnosť ďalších rozhovorov a dialógu. Tieto rozhovory sa týkajú predovšetkým príjmov z ťažby ropy a pokiaľ ide o dosiahnutie kompromisu týkajúce sa územnej celistvosti obidvoch krajín. Hranica medzi oboma krajinami je ešte stále sporná, pokiaľ ide o vzájomné vzťahy oboch krajín. A po tretie, by som vás chcel informovať ešte o ďalšej téme, je tu hľadovka v Palestíne, ktorá bola oznámená. Predseda, predsedkynia našej podkomisie bola informovaná zo strany pána Ikloda, ktorý je koordinátorom kampane Open the Doors, otvorte dvere, ide tu organizáciu, ktorá prináša, ktorá e, zosúladila 410 poslancov z 27 členských štátov, ktorí sa snažia podporiť situáciu v sporných regiónoch. Ak tento štrajk, táto hľadovka bude pokračovať v prípade osoby, ktoré sa to týka, tak môže byť jej život ohrozený. Okrem tohto väzňa je tu ešte, sú tu ešte ďalší dvaja väzni, ktorí sú na hľadovke už dlhé obdobie, tak sa tu máme ďalších 2000 ľudí, ktorí začali hľadovku v posledných dvoch týždňoch. V tomto kontexte sme takisto dostali informácie, ktoré sa týkali podmienok mm, väzenia, v ktorom sa väzenie, väzne nachádzajú. Častokrát sa s nimi zaobchádza neludským spôsobom. Ide tu predovšetkým o e, neludské alebo ľudskú dôstojnosť nevažujúcej prehliadky návštevníkov, ktorí toto väzenia navštevujú, keď prídu za príbuznými. A po štvrté by som sa chcel vyjadriť otázke Jemenu. Delegácia DROA, ktorú viedla, viedla pani Lochbiller za účasti pána Predu Táto delegácia sa vrátila z Jemene včera, ak sa nemýlim. A počas budúceho stretnutia naš- zasadnutia našeho podvýboru budeme mať detailnú správu ohľadne tejto návštevy. A pani Lochbiller sa dnes k nám pridá trochu neskôr a bude predsedať dnešnému zasadnutiu. Omešká sa, pretože sa včera večer neskoro v noci vrátila z návštevy v Jemene otázky týkajúce sa Bahrajnu a ďalších tém. Naša kolegyňa Anna Gomeš prišla do Manami, avšak nebolo jej umožnené, aby vstúpila na územie. Jej návšteva nebola povolená. Žiadali sa od nej informácie, pretože chcela navštíviť túto krajinu a musela dať k dispozícii e, údaje o tých ľuďoch, ktorých mala navštíviť. A to aj napriek tomu, že sa predstavila ako poslankyňa Európskeho parlamentu. Ani 5 dní po príchode sa rozhodnutie nezmenilo. Nemohla navštíviť ministerstvo zahraničných vecí, tak požiadala o možnosť navštívenia aktivistov v oblasti ľudských práv, dala k dispozícii aj kontaktné údaje a pani Gomeš povedala, že by sa bola rada stretla aj s predstaviteľmi Bahrajnu na to, aby dostala informácie o zdraví Abdullahi al ktorý je prominentným aktivistom v oblasti ľudských práv, ktorý je vo väzení doživotne za to, že participoval na demokratických protestoch minulého roku. týchto protestoch vlastne začal aj hľadovku pred 82 dňami a bahrajnské úrady popreli jednoducho možnosť pani Gobe, že by vstúpila do krajiny a požiadali, aby ju opustila. Spolu s pánom Brokom naša predsedkynia napísala protestný list bahrajnskému veľvyslancovi. Pán Šulc, predseda Európskeho parlamentu, takisto oslovil bahránske úrady týkajúce vo vzťahu k tejto otázke a treba takisto povedať, že Bahráne došlo k stretnutiu e, vo vojenskom tábore medzi BBC a pánom Alkavajom. Pán Alkavaja povedal, že v nemocnici sa mu dostalo potrebnej potrebnej, opra- potrebnej liečby. Avšak treba povedať, že pokiaľ ide o prípad 19 disidentov v tejto krajine, tak to sa netýka otázky vojenského súdu, ale mal by sa tomu, týkať občan- mal by sa tomu venovať občanský súd. A teraz prejdeme k stretnutiu Ruskej dumy na poslednom rozšírenom stretnutí predsedníctva pod výboru DROA pani predsedníčka informovala, že vypočutie sa bude konať v Moskve a bude mu predsedať Ruská duma a budú sa venovať otázke zneužívania ľudských práv v Európskej únie. Posledný týždeň pani predsednička dostala predmetnú pozvánku, v rámci ktorej sme boli pozvaní, aby sme sa zúčastnili na tomto vypočutí. Pani Lochbillerová odmietla túto pozvanku a zároveň pán Brok dostal podobnú pozvanku a myslím si, že takisto sa vyjadrí k tejto pozvanke a a umožní sprostredkovanie týchto informácií osobám, ktoré sa na tomto stretnutí zúčastnia. Pokiaľ ide o Barmu, boli tam voľby e, v apríli a sú tu určité neistoty, ktoré boli pred voľbami. Išlo tu predovšetkým o to, či sa bývalá disidentka Aung San Suu Kyi, či bude ochotná prisahať na ústavu ústava, ktorá ešte stále prináša so sebou určité pochopnosti, pokiaľ ide demokraciu, to všetko prináša so sebou nové informácie v tom zmysle, že zvolení poslanci budú prisahať poslanecký slub a vyjadrili sa v tom zmysle, že budú rešpektovať ústavu. Ústavu, ktorá prináša sebou veľké množstvo pochybností, ako som už povedal. Musíme však ostať obozretní, musíme pozorne pozorovať situáciu v tejto krajine. Väčšina sankcií už bolo zrušených, predovšetkým pokiaľ ide o dovoz zbraní. Európska únia tu otvorila už aj svoje zastupiteľstvo, ktoré nám umožní lepšie sledovať a monitorovať situáciu v tejto krajine a týmto spôsobom získame aktuálne informácie týkajúce sa stavu politického vývoja v tejto krajine. Treba však povedať, že laureátka, nositeľka Sacharovej ceny treba povedať, že nebolo jej umožnené v plnej miere participovať na volebnej kampani. A to, že sa dostal do parlamentu, je veľkým signálom v pozitívnom zmysle, pokiaľ ide o úlohu strany, ktorú práve ona reprezentuje. A teraz sa vyjadriem k Číne. Prípad Chengguan Chenga. Média nedávno celkom konkrétne informovali o aktivistovi ktorému sa podarilo uniknúť z domáceho väzenia v Číne a hľadal útočisko na ambasáde Spojených štátov amerických v Pekingu. Tento prípad celkom jasne ukazuje, že ľudské práva nie sú sekundárnou otázkou a problematikou, ale skutočne kľúčovou problematikou, pokiaľ ide o medzinárodné vzťahy. Náš parlament sa začal touto problematikou zaoberať už v roku 2006 keď bol tento desident odsúdený na 4 štvoročné väzenie. Potom Európsky parlament pokračoval v analýze tejto situácie. Vydali sme viacero uznesení a počas tohto krátkeho obdobia, kedy sa nachádzal tento disident na americkom veľvyslanectve, povedal, že by chcel zostať na území Číny za predpokladu, že jeho práva budú e, ochránené. Avšak krátko na to požiadal, že by mohol opustiť Čínu v tom istom lietadle ako pani Clintonová. Dostal určité signály tak zo strany čínskych úradov, ako aj Spojených štátov amerických, že by mu bola umožnené že by mu bolo umožnené opustiť krajinu a tom zmysle, že by mal štatút študenta v Spojených štátoch amerických. Čína poukázala na to, že to bude dôležitý predpoklad na to, aby mu mohla vystaviť potrebné cestovné doklady a poukázali na to, že štúdium ako také by mohlo byť dobrým dôvodom na to, aby takéto dokumenty boli vydané. Pán Chen naživo zavolal aj na stretnutie, na zasadnutie amerického kongresu Prináša so sebou viaceré otázky. Napríklad, vysoká predstaviteľka, pani Eštonová a Európsky parlament, akým spôsobom by oni zareagovali na podobnú situáciu, ak by sa to týkalo našej reakcie, ktorú by sme museli zaujať vo vzťahu k tomuto konkrétnemu čínskemu disidentovi. Čína uvaluje ešte viacero sankcií na disidentov, ktorí sa snažia nájsť útočisko na západných ambasádach v Číne. Pán Chen je zatiaľ izolovaný v nemocnici v Pekingu a čaká na nové správy. Jeho rodina, ktorým pomáhali pri úteku, zatiaľ zmizli a môžu v budúcnosti čeliť vážnym následkom. Myslíme si, že sloboda pána Čena by mala byť zabezpečená, jeho základné ľudské právy mali byť rešpektované, vrátanie, e, preskúmania, jeho uväznenia. Myslíme si, že je najvyšší čas na to, aby pán Čen ako aj jeho rodina už skutočne mohli si naplno užívať tie základné ľudské práva, ktoré by mali byť umožnené. Takisto sme boli informovaní, že policia vypočula Huia, ktorý je úzkým priateľom pána Čena, ktorý je takisto laureátom Sacharovej ceny. Toto sú tie základné informácie, ktoré som vám chcel sprostredkovať v rámci oznámenia predsedu. A teraz by som navrhol, že by sme prešli k ďalšiemu bodu. Ide o bod číslo 3. Ide tu o výmenu názorov s osobitným spravodajcom OSN pre ľudské práva migrantov a so zástupcom výkonného riaditeľa agentúry Frontex o migračnej politike EÚ so susednými krajinami, ako aj o riadení migračných tokov na vonkajších hraniciach EÚ. Keď hovoríme o migrantoch, musíme si uvedomiť, že ide o veľmi citlivú otázku, predovšetkým pokiaľ ide o kontext politiky susedstva Európskej únie, takisto aj pokiaľ ide o kontext manažmentu migračných tokov na vonkajších hraniciach. Myslím, že sme to celkom jasne videli počas udalosti arabskej jary a v kontexte krízovej situácie v stredomorskej oblasti. Tieto informácie nám boli sprostredkované dennodenne. denne ako aj pokiaľ ide o situáciu na hraniciach medzi Tureckom. Profesor Krepov vypracoval štúdiu, ktorá bola prednesená aj na našom stretnutí v roku 2011. Iste si pamätáte, že to viedlo k veľmi intenzívnej diskusii a v rámci tejto diskusie vznikli určité pochybnosti, pokiaľ ide o riadenie migračných tokov na vonkajších hraniciach. Tie otázky súviseli aj s určitým pozitívnym dopadom na národné riadenie týchto migračných tokov na tých členských krajinách. Avšak tie reakcie neboli celkom pozitívne, pokiaľ ide o ochranu práv migrantov. Hoci všetky krajiny v európskom susedstve a aj prístupové krajiny zaznamenali určitý pokrok, pokiaľ ide o rozvoj migračnej politiky, tak v kontexte legálnej ako aj nelegálnej migrácie, migranti a utečenci ešte stále sú vnímaní ako tá jedna z najzraniteľnejších skupín, pretože ich ľudské práva sa pravidelným spôsobom porušujú a nemajú žiadny nárok na to, aby mohli uplatňovať svoje práva, pokiaľ ide o právnu ochranu. Máme informácie z viacerých zdrojov, informácie o tom, akým spôsobom migranti majú upierané základné práva. Vidíme to takmer každý deň na dneš, v dnešných dokumentoch, ktoré máte k dispozícii, máte určitý sumár týchto informácií na základe spolupráce Európskej únie so susednými krajinami. Týka sa to aj konkrétnych praktických aspektov. Koherencia medzi internou a externou politikou, pokiaľ ide o migráciu, je ešte stále problematická otázka a prináša so sebou určité otázky, určité pochybnosti treba uviesť, že zhruba pred rokom sme prezentovali stanovisko za parlament v AFETE pre výbor LIBE a išlo tu o stanovisko týkajúce sa nového riadenia Európskej agentúry pre spoluprácu na vonkajších hraniciach. Agentúra sa nazýva Frontex a toto stanovisko sa týkalo práve tejto témy, išlo to koherenciu medzi internými a externými politikami ohľadne migrácie. V rámci tohto stanoviska bol prezentovaný aj rozšírený mandát Frontexu a bolo to vnímané sporným spôsobom. Tento dokument primel Európsky parlament v tom zmysle, aby prijal dohody medzi Frontexom a tretími krajinami, a dnes máme eminentných hostí na dnešnom zasadnutí, ako som už uviedol. Chcel by som sa poďakovať za ich prítomnosť. Chcel by som sa poďakovať pánovi Francovi Krepovi, ktorý je osobitným spravodajcom OSN pre ľudské práva migrantov. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. naši hostia sa momentálne zaoberajú problematikou stredomorského regiónu a pán Krepo sa snaží nájsť otázky, predovšetkým pokiaľ ide o riadenie migračných tokov na vonkajších hraniciach a celé to potom vyústi do správy, ktorú potom predloží e, Rade OSN pre ľudské práva. Takže ešte raz srdečne vítajte medzi nami. Som si istý, že budete hovoriť o cieľoch a dimenzii témy, ktoré sa venujete. Hovorili ste tu o výzvach, ktorými musí Európska únia čeliť vo vzťahu k migračným, migračným tokom na vonkajších hraniciach. A tieto výzvy sú skutočne veľké, predovšetkým ak zoberieme do úvahy udalosti z arabskej jary. Takisto by som sa chcel poďakovať pánovi Fernandezovi, ktorý je generálnym tajomníkom Medzinárodnej federácie pre ľudské práva, za to, že prijal naše pardon, je to výkonný riaditeľ agentúry Frontex, ďakujem za to, že prišiel medzi nás. Takisto venuje sa predovšetkým ochrane ľudských práv migrantov. V rámci dnešnej diskusie takisto dáme slovo aj Európskej službe vonkašej činnosť Európskej komisii a už som dostal informácie, že pán Danny de Tamerman z DG Home už je medzi nami. Takže iste budete mať veľa otázok, ktoré budete musieť odpovedať a tieto sa vám dostanú v rámci sledu dnešného programu. Takže bez toho, že by som to chcel teraz predlžovať, dovolím si dať slovo pánovi Krepovi, osobitnému spravodajcovi OSN pre ľudské práva migrantov. Takže týmto vám dávam slovo a zároveň by som vás chcel informovať, že máme určité časové limity, to znamená, chcel by som vás požiadať, aby ste sa obmedzili na 8 minút. Budem vám za to veľmi vďačný, nech sa páči, máte slovo. Yeah. Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno všetkým. Rád by som predstavil najprv mandát a potom predstavil tú misiu a všetky výzvy, ktorým čeli táto misia. Špeciálny výslanec alebo spravodajca je menovaný na tri roky. Môj mandát je globálny. Vyšetrujem alebo snažím sa ochraňovať e, ľudské práva migrantov e, a očakáva sa odo mňa, že e, urobím dve misie za rok Venujeme sa dôležitým otázkam e, týkajúce sa aj legislatívy. Podporujem úrad Vysokého komisára pre ľudské práva, ale som nezávislý od OSN, ja teda nie som platený OSN. Misia sa venuje ľudským právam migrantom na uh, Eh, hraniciach EÚ. Robil som misiu v Albánsku minulý rok, kde sme priamo mohli vidieť dôsledky eh, spolupráce EÚ s touto krajinou. Eh, tento rok po tejto skúsenosti, ale aj po predchádzajúcom výskume som sa rozhodol dozvedieť sa viac o hraniciach EÚ, pretože EÚ je globálnym hráčom, je ochrancom právneho štátu, ľudských práv a demokracie. Sú tu veľké migračné toky, eh, je tu veľká politická pozornosť venovaná tejto téme, ale bohužiaľ eh, sú tu aj správy o porušovaniach ľudských práv na hraniciach. Navštevujeme E, tento týždeň Európske inštitúcie tu v Bruseli. Minulý týždeň som bol vo Viedni. E, požiadali sme o povolenie, dostali sme ho, e, aby sme navštívili Tunisko v júni kde budeme, budeme teda čakať aj odpovede ohľadom Turecka a ja potom na jeseň pôjdem aj do Talianska a dúfam, že aj do Grécka. A zameriame sa na grécko-tureckú hranicu a na taliansko-tunisku e, hranicu ako príklad vlastne e, externých hraníc EÚ. E, 23. E, júna budeme mať e, stretnutie v Rade pre ľudské práva OSN a e, poskytneme vám o tom tiež informácie. E, venujeme sa ľudským právam migrantom, ktorí sa blížia alebo prekročili hranice EÚ. Niektoré extrémne prípady sa týkajú úmrtí migrantov v Stredomorí alebo e, pri prechode hranicami. Máme tiež znepokojujúce porušovania ľudských práv ako e, fyzické e, doslova zastrašovanie alebo aj mučenie, nehumánne e, väznenie, nehumánny prístup, popieranie práv a a tak ďalej. K týmto porušovaniam môže dochádzať na území EÚ a vo všeobecnosti sú tieto prípady ľahšie na monitorovanie, ľahšie je potom e, vyvodiť zodpovednosť, ľahšie je postaviť vlastne týchto zodpovedných pred spravodlivosť. Ale tiež ma zaujíma to, čo sa deje e, tesne pred hranicou alebo mimo, tých, e, mimo územia EÚ počas toho procesu, keď sa snažia migranti dostať do EÚ, napríklad v Turecku a v Tunisku, sa budeme venovať práve týmto témam v týchto dvoch krajinách nedávno e, došlo k veľkým migračným tokom, respektíve mnohí ľudia sa e, snažili prejsť cez hranice a ja chcem vyšetrovať a zistiť, ako politiky a programy EÚ e, alebo aj financovanie EÚ ovplyvňuje, ako môže podporovať alebo zabraňovať porušovaním ľudských práv v susedných krajinách a k tomu môže dochádzať rôznymi spôsobmi. Prepojením rozvojovej pomoci s podpornými mechanizmi, mechanizmami e, v tom môže viesť e, k situáciám, e, keď ktoré niekedy nie sú žiaduce, niekedy uh, tam nedochádza k tej žiaducej podpore alebo aj dokonca aj porušovaniam ľudských práv migrantov. Ale sú aj pozitívne e, prípady, keď napríklad EÚ podporuje mimovládne organizácie a súdne procesy a tak ďalej. A otázka je, či je toto priorita, keď sa venujeme najmä migračným tokom a práva migrantom. Otázka je, ako e, prijať e, model riadenia hraníc, ktorý by bol v súlade aj e, s dodržiavaním ľudských práv migrantov. Veľmi dôležité sú dokumenty a politika EÚ ohľadom azylového systému, takisto aj v susedných krajinách. Ale azyl sa venuje vlastne len istej e, časti migrantov, ktorí sa dostávajú do EÚ a nestačí to nariadenie migračných e, tokov. E, žiadatelia o azyl, tí nepredstavujú väčšinou, väč, väčšinu, väčšina migrantov potrebuje iný typ ochrany. Migranti e, v medzinárodnej ľudskoprávnej legislatíve majú rovnaké práva ako aj my, okrem dvoch práv, to je okrem práva voliť a byť volený a práva vstúpiť na to dané územie. Všetky ostatné práva sa vzťahujú rovnako aj na týchto migrantov. A to musíme mať na zreteli. Tu je ten kľúčový prvok. Ľudské práva sa rovnako vzťahujú aj na nich, pretože sú vlastné všetkým ľuďom. Ale sú mnohé prípady, e, keď bohužiaľ dochádza k porušovaniam ľudských práv, ako som spomenul, e, častokrát e, to väznenie alebo zadržanie by malo byť až poslednou voľbou. Nemali by sme zadržať alebo väzniť niekoho až potom, vlastne vyšetrovať tie, či sú dôvody na väzbu. Ehm, mnohokrát tie podmienky e, zadržania väznenia a dokonca aj maloletých e, sú veľmi ťažké, nepriaznivé. E, zadržiavané sú aj rodiny Ehm, ehm, sú popierané práva prístupu k e, právnemu poradenstvu, k tlmočníkom a tak ďalej. Dokonca aj ekonomické, sociálne práva, e, prístup detí do školy, prístup k zdravotnej starostlivosti, e, prístup žien k zdravotnej starostlivosti ubytovaniu, potravinám a nakoniec aj k práci, ak nakoniec majú tú možnosť ako sa uplatňuje vlastne ochrana e, v tej pracovnej oblasti. E, aké sú tie výzvy pre EÚ v blízkej budúcnosti? E, je treba prijať prístup zameraný na ochranu ľudských práv aj v politikách, ktoré sa týkajú riadenia migračných tokov. Je treba zaručiť, že k migrantom sa bude pristupovať ako k ľuďom a budú sa ochraňovať ich ľudské práva tu u nás, ako aj v susedných krajinách, aj prostredníctvom e, ďalších politík. Treba, aby ľudské práva boli ústredným prvkom pri implementácii všetkých politík. Treba zaručiť, aby európske politiky e, neexternalizovali tento problém, aby ho neodsúvali na nejaký, nejakú vedľajšiu kole alebo nehádzali na plecia iných. E, treba zaručiť, aby politiky EÚ s, s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, e, aby tieto krajiny mali na zreteľu ochranu ľudských práv. Ďakujem vám pekne za vašu prezentáciu. A teraz máme 8 minút pre pána Hilariasa Fernandesa. Odrzávam vám slovo. Ďakujem pekne, že ste mm, pozvali aj Frontex na toto dnešné zasadnutie. E, po e, pozvaní e, Frontexu rozdelil som si svoju prezentáciu na štyri časti. Samozrejme sa zameriam na ľudské práva, Prvá časť sa bude týkať najmä vývoja e, pred koncom roku 2011, keď vstúpila e, do platnosti nová legislatíva. Potom e, sa ďalšia časť bude týkať plánov na rok 2012. Po tretie bilaterálna kooperácia s agentúrami, ktoré sa špecializujú na ľudské práva a potom kooperácia s tretími krajinami. Začnem prvou kapitolou, keďže eh, ľudské práva sú jednou z, hlavnou, z hlavných hodnôt EÚ. Eh, Frontex musí tiež pri svojom fungovaní eh, brať samozrejme toto do úvahy a mm, tie najviditeľnejšie udalosti sa e, odohrali v roku 2011 a rád by som e, začal základnou stratégiou pre ľudské práva a súvisiacím akčným plánom v marci 2011 riadiaca rada Frontexu e, implementovala stratégiu, ktorá bola navrhnutá výborom, ktorý pozostáva z externých partnerov, ako napríklad e, agentúra pre e, základné ľudské práva a tak ďalej, ako aj s Európskou komisiou a predstaviteľmi členských štátov. Je to dobre známy fakt, že Frontex považuje presadzovanie ochranu základných ľudských práv za základnú požiadavku a predpoklad efektívneho riadenia hraníc e, pre plnenie stratégie pardon, opravuje sa rečník, akčný plán bol prijatý eh, riadiacou radou eh, Frontexu v septembri 2011 a tento akčný plán eh, v 20 bodoch predstavuje, ako Frontex bude plniť túto stratégiu. Vrátanie spolupráce s externými partnermi tieto opatrenia e, sa týkajú hlavnej činnosti Frontexu, e, počnúc operačnými aktivitami, to znamená e, analýza rizika a no, posilňovanie kapacít a horizontálne aktivity, externá komunikácia a tak ďalej. Druhá časť, ktorú by som no, spomenúť, je etický kódex k Frontexu. Tento bol vypracovaný a je používaný počas činnosti a fungovania Frontexu e, všetkými osobami, ktorí sa zúčastňujú jeho, um, je, ich činnosti. E, e, v prípade porušenia etického kodexu sú sankcie, ktoré znamenajú, že osoba môže byť pozbavená svojej funkcie činnosti v rámci Frontexu profily eh, hraničných eh, pracovníkov eh, Frontexu. E, sú to ľudia, ktorí tvoria aj zásahové jednotky Frontexu. Tento európsky tím pozostáva z odborníkov na rôzne otázky riadenia hraníc sú tu špecifické profily, ktoré vypracováva Frontex a po nominácii e, Frontex e, poskytuje vzdelanie, e, pardon, školenie aj čo sa týka medzinárodnej ochrany a ochrany ľudských práv. Druhá časť mojej prezentácie sa týka implementácie legislatívy, ktorá vstúpila do platnosti v minulý e, rok a tých plánov na rok 2012. Začnem konzultatívnym fórom. E, článok 26a e, vytvoril konzultatívne a poradné fórum a vo februári 2012 riadiaca rada Frontexu vytvorila poradný orgán, ktorý je zostavený zástupcom riadiacej rady aj zástupcami Európskej komisie a zástupcami partnerských organizácií, vrátane e, agentúr pre základné ľudské práva, e, agentúry EASO a e, úradom pre Vysokého komisára OSN. Tieto pomáhajú v Frontexu, v jeho činnosti a fungovaní. Pokiaľ ide o vytvorenie konzultatívneho fórum, jeho poslaním bude pomáhať riaditeľovi eh, riadiacej rady v základných otázkach a pri implementácii eh, základnej stratégii pre ľudské práva etického eh, kódexu. Očakáva sa, že budú tu dva hlavné typy účastníkov v tomto konzultačnom fóre. Poprvé to budú, e, bude občianská spoločnosť, e, bude to 9 z 15 členov vo výbore, pardon, v tomto e, fóre. A tá druhá skupina, skupina to budú medzinárodné organizácie a um, agentúry OSN špecializované na ochranu OSN. Sú tam tri povinné agentúry, ako no, to spomína to nariadenie, to je EASO, e, e, e, vysoký komisár OSN a agentúra pre základné ľudské práva a potom úrad pre základné ľudské práva a Rada Európy. No, to nariadenie vytvára, vytvára tiež úrad úradníka pre základné ľudské práva, ktorý tiež má pravidelne prinášať správy o svojej činnosti, bude vymenovaný riadiacou radou Frontexu a malo by k tomu dôjsť v septembru. očakávame, že eh, eh, táto pozícia eh, bude zaplnená do roku 2012. 2012. Zároveň by som chcel povedať niečo o návrhu, pokiaľ ide o postup vo vzťahu k ukončeniu spoločných operácií boji proti porušovania ľudských práv. Preskúmávame jednotlivé operácie a kroky, či sú v súlade s ľudskými právami, tak ako to je uvedené v článku 3. E, generálny tajomník tejto agentúry má možnosť zastaviť celé alebo časť pilotných projektov alebo operácií, ak uzná, že tu dochádza k porušovaniu ľudských práv vážnym spôsobom, alebo že takéto niečo sa môže udiať. Na to, aby sme tieto podmienky splnili. Vytvára Frontex momentálne interný mechanizmy na to, aby zabezpečil dodržiavanie ľudských práv vo všetkých operačných krokoch, to už od tej plánovacej fázy jednotlivých operácií až po koniec takéto jednotlivé, takýchto operácií. Pokiaľ ide o bilaterálnu spoluprácu s našimi partnermi, Frontex a, a Bezpečnostná rada OSN, a my spolupracujeme z UNHCR. Je to náš partner, pokiaľ ide o prípravu konceptu dodržiavania ľudských práv, predovšetkým pokiaľ ide o školenie zamestnancov Frontexu, pokiaľ ide o agentúru základných ľudských práv, pokiaľ ide o spoluprácu medzi Frontexom a Fra, tak toto pomáha obom stranám, pretože e, dochádza tu k výmene overených postupov a konkrétnych krokov a Frontex týmto spôsobom dáva k dispozícii logistickú organizačnú podporu agentúre pre základné ľudské práva. Spolupráca medzi Frontexom a FRA sa sústredí na vytváranie od manuálov overených postupov a etických kondexov, pokiaľ ide o podporu ľudských práv. Agentúra pre základné práva bol takisto partnerom, pokiaľ ide o vytváranie mm, pravidel pre zamestnancov Frontexu. Pokiaľ ide o EASO, spolupráca začala v roku 2011. Frontex participoval na stretnutiach riadiacej rady. Niektoré jednotky oboch organizácií sa niektoré, došlo aj k stretnutiu jednotlivých, organiz, jednotlivých jednotiek oboch organizácií a týmto sa vlastne posilňuje spolupráca aj do budúcnosti. Pokiaľ ide o spoluprácu s tretimi krajinami, tak tým našim hlavným cieľom, teda hlavným cieľom Frontexu je posilniť existujúcu bilaterálnu spoluprácu s susednými krajinami a s krajinami, ktoré môžu byť tranzitnými krajinami pre legálnu migráciu. Pokiaľ ide o rozvoj týchto tejto spolupráce. Tam počítame predovšetkým s chartou základných práv Európskej únie a spolupráca s novým kandidátom, respektíve s novými kandidátskymi krajinami. To si vždy vyžaduje skutočne veľkú pozornosť, predovšetkým pokiaľ ide o to, aby sme zabezpečili e, správne riadenie hraníc, aby boli zabezpečené štandardy Európskej únie a pre nás je to skutočne veľkou prioritou, predovšetkým pokiaľ ide humanitárnu pomoc v zmysle legálnej migrácie. Od marca roku 2012 Frontex eh, uzatvoril pracovné dokumenty, pracovné zmluvy so 16 krajinami a momentálne sa nachádzame vo fáze eh, rokovaní s ďalšími deviatimi krajinami. A týmto sa vlastne dostávam k záveru mojej prezentácie, pán predseda, a ďakujem za to, že som mohol vystúpiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Fernández. A teraz by som chcel otvoriť kolo pre otázky. Pani Lochvílerová, ktorá je podpredsednička, by sa chcela vyjadriť. Ďakujem. Ja som e, si s veľkým záujmom vypočula e, vaše vysvetlenie Pán Krepo, mám na vás niekoľko otázok a samozrejme aj na ďalších. Niekedy v Nemecku, v mojej krajine, si ľudia myslia, že aby sme pomohli emigrantom chráni a chránili ich, aby sme sa vyhli rizikám počas ich prechodu cez Stredozemné more, je dobré vytvoriť akési e, príjmacie strediska, a vždy v teda krajine pôvodu a snažiť sa im nájsť e, isté možnosti práce. Toto je taká hlavná myšlienka a e, možno, že by si to zaslúžilo isté zamyslenie, pretože e, takýmto spôsobom by imigranti neboli vystavení riziku, že by padli do osídel kriminálnych organizácií. A potom, keď pôjdete do rôznych krajín, tak môžete skonštatovať, že situácia v týchto krajinách je dosť zlá ale sledujete takisto vývoj eh, v krajinách na hranici EÚ, napríklad na Ukrajine. Nakoniec žiadny z členských štátov neratifikoval konvenciu OSN o právach emigrantov a rodinných príslušníkov. Zohráva to dôležitý význam vo vašej práci, alebo je to iba jeden z nástrojov, eh, ktorý nikto neberie vážne? Ďalšia otázka, ktorú chcem adresovať našim dvom dvoch hosťom. Máme tu rozsudok Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva a tam sa hovorí, že žiadna e, krajina, žiadna časť sveta ani otvorené more nemôže byť vylúčená E, oblasťou, kde sa nerešpektujú ľudské práva. E, to my prijímame veľmi priaznivo, pretože v okamihu vypracovávania stanoviska Európskeho parlamentu sme boli stále konfrontovaní s právnymi otázkami, napríklad aké právo aplikovať na takéto situácie. Túto otázku sme položili výboru Libe, tá nám nedokázala odpovedať. Myslím si, že situácia sa vyvíja a chcela by som vedieť, ako sa to odráža vo vašej práci, pán Arias. Povedali ste, že od začiatku e, prác e, Frontexu v roku 2005 sa nazdávate, že ľudské práva sú integrálnou súčasťou vašej práce. Je to veľmi zaujímavé, pretože počas posledného mandátu riaditeľ e, Frontexu nám povedal, že nám nemôže odpovedať na otázky súvisiace s ľudskými právami, pretože Frontex v tejto oblasti nemá právomoci. Teraz tu máme nový mandát ale počúvame, že sú to stále ešte prípady porušenia a porušovania ľudských práv e, a do, tých, do týchto porušení je zapojený aj personál Frontextu. Máte nejaký kód správania, napríklad nejaké etické normy a ako to bo, môžete urobiť nejaké porovnanie pred rokom 2011 a potom? Vy hovoríte, že budete mať zamestnanca, ktorý bude mať na starosti ľudské práva koncom roku 2012-2013. Takže vy veľmi dobre viete, že my v Európskom parlamente sme predsa trvali na tom, aby ste mali takýto typ funkcie čo najskôr a čo najrýchlejšie. Takže naozaj trváme na tom, aby tu bol nezávislý pracovník poverený rešpektovaním a kontrolou rešpektu ľudských práv, ktorý bude pravidelne vypracúvať raporty lebo vieme, že táto procedúra, neviem prečo teda je táto procedúra taká zdlhavá. Widziałem e, zgłoszenie pani. Ďakujem pekne, pani predsednička. Teraz sa hlásila o slovo pani Keller. Ďakujem pekne. Ja mám otázku na oboch hostí. Pán Krepo, neviem, či ste počuli o plánoch Európskej komisie, pokiaľ ide o vytvorenie systému, európskeho systému pre dozor. Tento by mal mať viacero prvkov, koordinácie na úrovni členských štátov, ako aj v rámci Európskej únie a takisto sú tu aj bilaterálne dohody s tretími krajinami, všetkým sa to týka Tuniska, Líbie, to znamená v južnej časti stredomorskej oblasti. A takisto to obsahuje aj komponent dozoru hraničných oblastí, predovšetkým v oblasti stredomorského územia, vyžaduje si to technické zabezpečenie a pravdepodobne Frontex, respektíve členský štát, eh, okamžite zistí, ak tu budeme mať loď napríklad z Tuniska a potom môže informovať tuniské úrady, aby sa táto loď zastavila. To znamená, týmto spôsobom sa ako keby porušili pravidla opustiť vlastnú krajinu? Ako vyhodnotíte takéto postupy, takéto zámery? Ako to vyhodnotí, vyhodnotíte v kontexte bilaterálnych dohôd, ktoré sme tu mali medzi Talianskom a Libiou? Treba povedať, že to nebolo vôbec košer vo vzťahu k ľudským právam. A pokiaľ ide o pána Fernandesa, ja by som mm, sa pripojila k tým otázkam, ktoré odzneli zo strany pani Lochbiller. Prečo to skutočne trvalo tak dlho, ešte stále nemáme výsledok na to, aby sme zriadili úradníka pre ľudské práva. To je predsa iba jeden človek, jedno miesto. Takýmto niečo sme počítali, už sa to malo vytvoriť a teraz nám to trvá celé už takmer rok a ešte stále nemáme konkrétne výsledky a chcela by som vedieť, prečo to tak dlho trvalo. Takisto aj pokiaľ ide o tú poradnú radu. Prečo sa nám nepodarilo vytvoriť túto štruktúru, ktorá by vám v týmto zmysle dávala informácie? Takisto ste uviedli, mm, že plánujete rozpracovať plán kritérií, pokiaľ ide napríklad o zastavenie, pozastavenie aktivít za, v prípade splnenia konkrétnych podmienok. A počuli sme zo strany pána Latinena vo výbore LIBE viackrát o tejto problematike, tak pravdepodobne ten proces práce tejto téme už trvá vyše pol roka, ešte stále nemáme výsledky. A čo robíte napríklad e, vo svetle súčasných porušovania, vo svetle súčasného porušovania ľudských práv, napríklad v Grécku, je to veľmi dobre zdokumentované. Namiesto toho, aby sa zastavili operácie Frontex v tejto oblasti, tak iba vyhodnocujete kritéria, že kedy sa vlastne skutočne porušia ľudské práva, ale ľudské práva sa porušujú stále, každý deň a musíte už začať konať. Prečo jednoducho všetko toto trvá tak dlho? Prečo to iba vyhodnocujete? Ešte nemáte stále ten plán, ako to vlastne funguje? Stále ste iba v teórii, v teoretickej časti ako to chcete pretaviť do konkrétnych skutkov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Chcel by sa ešte niekto prihlásiť o slovo? Sú tu ešte nejaké iné otázky? Ja mám otázku. Neviem, či je to otázka pre dnešné dopoludne, ale potom, čo som si vypočul oboch rečníkov, tak ma zaujala tá myšlienka, že či reprezentujete, predstavujete tú tie strany, ktoré ako keby mali byť už z princípu proti sebe. Keď počujem informácie o Frontexe, ako sa angažuje, tak si vždy ma napadne, že to je organizácia prevenčného charakteru, represívneho charakteru, ktorá vlastne funguje v tom zmysle, že má chrániť európske vonkajšie hranice pred tými, ktorí prichádzajú zvonku a ktorí ich nevieme iným spôsobom zadržať. Teda iba policajným spôsobom alebo nejakými represívnymi postupmi. Keď som počúval vás, pán Krepo, tak som bol skutočne rád, že som počul informácie o tom, že ešte stále trváte na tom, že migranti utečenci majú tie isté ľudské práva ako ostatní, ale keď vidíme utečenecké tábory a každodennú prax, tak vidíme všetko iné, len nie to, že to, že tu uvádzate, pokiaľ ide s ním, zaobchádzanie s nimi, že by to bolo aj pravdivé. Takže treba povedať, že situácia v migračných táboroch, utečeneckých táboroch je skutočne strašná a zúfala. Akým spôsobom vnímate vy tieto dve funkcie, respektíve vaše vzájomné názory, akým spôsobom by tu možlo, mohlo dôjsť k nejakej spoločnej interakcii. Možno by nás to zaujímalo u nás v tomto podvýbore. Spolupracujete do istej miery spoločne, zharmonizujete jednotlivé postupy, pokiaľ ide o utečencov a pokiaľ ide o migrantov vo svete. Ďakujem veľmi pekne. Nik iný sa už nehlási o slovo. A ja by som chcel takisto uvieť, že vítam skutočnosť, že máme možnosť organizovať takú, takéto stretnutie, ktoré je venované otázke ľudských práv migrantov. A na základe tohto zasadnutia na jednej strane môžeme povedať, že tu máme predstaviteľa organizácie respektíve organizácií, ktoré sa zaoberajú dodržiavaním ľudských práv migrantov. Avšak na druhej strane tu máme Európsku agentúru, ktorá je zodpovedná za to, aby sa dodržiavali tie práva a povinnosti, ktoré sú ktoré priamo súvisia s ochranou vonkajších hraníc Európskej únie. To znamená, je tu situácia, ktorá nastala po udalostiach arabskej jary, ktoré do sebou priniesli väčšiu vlnu migrantov, migračných tokov a to z všetkých krajín, ktorých sa arabská jar udiala v Severnej Afrike, ale takisto aj z iných krajín. Máme tu iných migrantov, ktorí využili túto príležitosť, túto situáciu v tom zmysle, aby sa pokúsili dostať do Európy prostredníctvom tých krajín, ktorých vnútorná situácia sa skomplikovala a nastal tam chaos. Ľudia, ktorí migrujú do Európy, napríklad z Líbie, e, sa nachádzajú alebo cestujú v traumatických podmienkach a zdá sa, že máme možnosť analyzovať túto situáciu skutočne každodenne. Mali sme to informácie už aj z médií, avšak tieto médie, mediálne informácie, treba povedať, nie sú veľmi populárne, pretože sa uvádzajú v televízii predovšetkým neskoro večer a skor, skore ráno, pretože pre divákov nie sú až také zauj- zaujímavé, ale je to dôležité pre takých, také krajiny ako napríklad Grécko, aby boli informovaní. Súvisí to takisto aj s komplikovanou finančnou situáciou, ktorá ako keby hatila a obmedzovala kapacity krajín, ktoré sú zaangažované do ochrany vonkajších hraníc. A to súvisí s viacerými problémami. Ako som už povedal, súvisí to s financovaním tých centier Frontexu, a dalo by sa povedať, že dodržiavanie ľudských práv v susedných regiónoch, respektíve v krajinách, v susedných krajinách Európskej únie a v stredomorskej oblasti, dodržiavanie poriadku a ľudských práv je kľúčové aj vo vzťahu k Európskej únii. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na tú skutočnosť, že v kontexte štokholmského programu, ktorý bol vytvorený. Tam Európska únia vyzýva, aby členské štáty pripravili akčný plán, pokiaľ ide o externú politiku Európskej únie. Chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som sa spýtal Európskej komisie ohľadne stavu tejto zložky tohto akčného plánu vo vzťahu k ľudským právam a zahraničnej politike. Tento akčný plán ako taký nie je všeliekom, avšak nevy, Avšak my potrebujeme konkrétne efektívne opatrenia, ktoré by zjednodušili implementáciu takýchto programov. Chcel by som využiť tú príležitosť rovnako aj na to, aby som sa spýtal pána Fernandéza nasledovné. Z mojej skúsenosti viem, to zo skúsenosti predsedu Komisie Európskeho parlamentu pre Polsko, zdá sa, ako keby tu bola neochota spolupracovať s Európskym parlamentom. Už trikrát, aj možno aj viac, sme pozvali riaditeľa Frontexu, aby prišiel do parlamentu a trikrát sa nám to nepodarilo dotiahnuť do konca. Myslím, že to partnerstvo medzi Frontexom a členskými štátmi Myslím si, že bez nejakej úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Frontexom sa tento dialog nepodarí správnym spôsobom vytvoriť. A takisto tu odznelo, že ste na seba prevzali viacero záviskov, pokiaľ ide o zlepšovanie ľudských práv migrantov aj vo vzťahu k vašej činnosti. Vidíme, že migrácia sa stále zvyšuje, takže problémy budú ešte len prichádzať, ale myslím, že tá spolupráca na úrovni s mal, menšími agentúrami a členskými štátmi, to znamená spolupráca medzi členskými štátmi a Frontexom. Táto spolupráca by mohla priniesť tú pridanú hodnotu. A takisto chcem využiť túto príležitosť na to, aby som podporil tie myšlienky, ktoré tejto kooperácii môžu viesť. Myslím, že tie koncepty a náhľady, ktoré ste tu predniesli, sú skutočne zaujímavé a môžu prispieť k dodržiavaniu lepších štandardov a vylepšiť situáciu v oblasti ľudských práv a ich dodržiavania. Ja si uvedomujem, že sú aj objektívne faktory, ktoré zohrávajú svoje, napríklad voľby a ich výsledky, ktoré niekedy ukážu respektíve nás upozornia na to, že aj my mm, v rámci Európskej únie niekedy paušálne zastávame negatívny pohľad vo vzťahu k migrantom. Nesúvisí to s nejakým nedostatkom pohostinnosti z našej strany. Častokrát je skutočne až priamo nepriateľstvo. Častokrát sa potom vyvršíme práve na týchto migrantoch a to sa týka migrantov z krajín, ktorých sú konfliktné vojenské situácie. Toto je veľká výzva, ktoré budeme musieť čeliť a náš podvýbor je v tejto oblasti mimoriadne pozorný a ako tu odznelo, aj výbor LIBE sa venuje problematike migrácie, pretože migranti, keď už sa dostajú, dostanú na územie Európskej únie a dostanú sa pod právomoci ministerstie vnútra, tak už je to skutočne problémom jednotlivých členských štátov. Ďakujem veľmi pekne a teraz dáme slovo pánovi Tobi Klinovi z Európskej služby vonkajšiu činnosť. Chcel by som vám, vás poprosiť, že by ste sa obmedzili na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť o tom, ako Európska vonkajšia služba sa venuje týmto otázkam e, mimo EÚ a potom zastupca komisie bude o tom hovoriť v súvislosti s Frontexom. V rámci vonkajšieho rozmeru e, politiky e, spravodlivosti a slobody, ochrana ľudských práv musí zohrávať kľúčovú úlohu. Pri spolupráci s tretími krajinami je nesmierne dôležité zaručiť, že sa ľudské práva budú rešpektovať. EÚ si je vedoma, že boj e, že zameranie sa len na boj proti nelegálnej imigrácii e, môže e, byť kontraproduktívny a treba určite e, rozsiahly prístup k tejto problematike vrátane ochrany ľudských práv. Chcel by som upriamiť pozornosť výboru na nedávne oznámenie z novembra 2011 e, ohľadom prístupu k, k, k mobilite, ktorý definuje prístup k migrácii. E, zdôrazňuje sa tam prístup zameraný na migrantov. Títo migranti sú kľúčou prvkou a riadenie migrácie tam nejde len o riadenie tokov, ale nejde tam iba o čísla, ale ide tam o ľudí. Ide tam o zohľadnenie potrieb týchto ľudí. Tento prístup sa snaží posilniť ľudské práva migrantov pri ich prechode do ich cieľ, cieľových krajín. Všetci partnery by sa mali snažiť ochraňovať práva migrantov počas celého migračného procesu. Oznámenie tiež upriamuje pozornosť na dva e, dôležité problémy. Po prvýkrát oznámenie e, uznáva e, význam neur, zadržania e, na neurčito a e, je tu snaha riešiť tieto problémy. V našich kontaktoch s tretimi krajinami, pokiaľ ide o práva migrantov, sú tu dva hlavné prúdy dialógu. E, no, poprvé, no, to sú e, výbory pre e, vnútorné otázky a spravodlivosť a potom e, je to vonkajšia, Európska vonkajšia služba. Samozrejme, mm, migrácia sa môže objaviť v obidvoch týchto prúdoch dialogu. Pokiaľ ide o tie ľudské práva, nedávno sa poukázalo napríklad na správanie pohraničnej stráže a na no, potrebu vyhnúť sa nežiaducemu e, konaniu, e, potreba vyhnúť sa ľubovoľnému e, zadržaniu a potrebe tiež zaistiť prístup k základným právam. Tiež ide tu o otázku o ochranu migrujúcich pracovníkov, napríklad v, dom, pri, ehm, v prácach eh, v domácnosti alebo v stavebníctve, eh, potom tiež eh, práva žiadateľov o azyl. A ako jeden príklad, ktorý môžem uviesť v tejto téme, chcel by som upriamiť vašu pozornosť na vyhlásenie z marca 2012, ktoré sa týkalo Libanonu. No, vyhlásenie bolo vydané po tragickom úmrtí pracovníka etiópskeho pôvodu v Libanone. EÚ vo vyhlásení vyhlas, vyhlásila, že ľutuje e, úmrtie tejto etiópskej pracovníčky a vyzvala libanonské orgány, aby Mm, e, táto smrť bola vyšetrená. E, táto udalosť tiež viedla k tomu, e, že je potrebné, aby libanonské orgány zaistili adekvátnu právnu ochranu pre všetkých migrujúcich pracovníkov, aby zaistili takúto ochranu počas celej e, doby ich pobytu na území. A to je len jeden príklad z tých nedávnych prípadov, keď EÚ e, poukázala na e, situáciu migrujúcich pracovníkov v tretich krajinách. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz by som chcel poprosiť pána Tenemana z komisie, aby sa ujal slova. Thank you, Chairman. I'll um, try to be as brief as possible. We have ja sa pokúsim byť čo najstručnejší. The year 2011. V roku 2011 sme boli svedkami celej série zmien, a to nielen v oblasti politík, ktoré navrhovala Európska komisia, ale zmenila sa aj vízia. A kolegovia už spomenuli globálny prístup k migrácii a to je jeden z kľúčových prvkov E, pre budúcnosť. Tento prístup, e, ktorý e, vlastne stavia na synergii, ktorá vzýšla z celej skúsenosti Európskej únie, Rovnako sa brali do úvahy aj praktické skúsenosti a prax existujúca v členských štátoch, aby sme mohli pripraviť celú sériu modelov, ktoré by zohľadňovali tu tie najlepšie skúsenosti, pokiaľ ide o vzťah k tretím krajinám. Rok 2011 bol rokom, keď sa schválilo nariadenie Frontex, ktoré bolo modifikované. Európska komisia nemôže povedať, že by sa bolo urobilo veľa, odkedy boli spustené aktivity agentúry Frontex v roku 2005. Rovnako si nemyslím, že môžeme povedať, že agentúra pracovala v nejakom právnom váku ako inštitúcia. Vždy eh, sa snažila, aby jej fungovanie malo na zreteli prvom rade plnú ochranu ľudských práv. Musíme však spomenúť kontrolu vonkajších hraníc Európskej únie, pretože to je národná kompetencia. Opätovne to pripomíname. Práve členské štáty sú zodpovedné za to, aby kontrolovali a určovali pravidlá vstupu na svoje územie. Agentúra Frontex je agentúrou Európskeho spoločenstva, ktorá má garantovať operatívnu spoluprácu medzi členskými štátmi, ktoré majú vonkajšie hranice. To znamená, že tu treba mať na zreteli tieto veci celkom jasne. V e, ro rozprave odznelo, že Frontex je zodpovedný za kontrolu vonkajších hraníc EÚ. Bohužiaľ, ani právny rámec, ktorý v súčasnosti je v platnosti, e, takéto veci nezohľadňuje a nenariaduje. To znamená, že by som bol rád, keby toto všetko boli len akési indikátory, indikácie. My sme už na tejto téme veľa pracovali, ale ešte veľa vecí treba urobiť, pokiaľ ide o konkrétnu ochranu základných ľudských práv, je jasné, že treba urobiť naozaj veľmi veľa aj v agentúre. Komisia nemôže urobiť nič iné, len sa pripojiť k tej výzve, ktorá tu odznela a urýchliť tento proces, menovať zodpovedného za základné e, práva, ale iba ako konzultačný orgán. A pokiaľ ide o práve prebiehajúce práce, rád by som tiež hovoril aj o, Eurosu, o juhu Európy. Tu máme legislatívny návrh, ktorý momentálne je na rade. Európsky e, parlament bude na tejto správe participovať v postupe spolurozhodovania, takže toto je proces, ktorý práve začína. Dohľad nad vonkajšími hranicami je jednou z otázok, ktoré už pokrýva platná legislatíva a my teraz navrhujeme, aby sa vytvorili príslušné synergie. Napríklad, keď budeme mať nejakú loď v Stredozemnom mori, ktorá bude bezprizorne plávať, tak potom e, členské štáty s príslušnými orgánmi tretej krajiny zvýšia možnosť zachrániť e, pasažierov na takejto lodi pretože niekedy sa obvinuje komisia z toho, že komisia nerobí dostatočne preto, aby zachránila ľudí, ktorí chcú preplávať Stredozemné more. Ale viete, že toto more môže byť veľmi tvrdé. Takže toto je súčasná situácia. A pokiaľ ide o akčný program, ktorý e, súvisí so štokholmským programom, tak tam sa urobilo naozaj veľa. Posledná, e, posledný pokrok bol, že rada v posledných týždňoch schválila kompletné hodnotenie aktivít, ktoré prebiehajú v oblasti ľudských práv. A mnoho ľudí eh, venuje naozaj veľkú, spo, veľkú pozornosť práve tejto oblasti ľudských práv a ich plneniu. Teraz poprosiť našich gostí, aby byli uprzejmi. Ďakujem pekne. A teraz chcel by som poprosiť našich hostí, aby odpovedali na otázky, ktoré tu odzneli a reagovali tiež na niektoré vyjadrenia. Možno, že by ste tiež mohli zareagovať teda na to, čo tu odznelo pán Krepo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pôjdem opačne. Bola tu otázka, či sme v nejakom keby, rozpore alebo E, a môžem povedať, že nie v medzinárodné právo je uh, uvádza princíp zvrchovanosti a to je to najdôležitejšie. Ľudské práva je ten najdôležitejší kľúčový prvok. Takže môžeme povedať, že zvrchovanosť a ľudské práva to sú tie hlavné modely medzinárodnej legislatívy a tie musia spolupracovať, musia fungovať v súlade. My možno máme nejaké iné ciele, ale musíme spolupracovať a snažiť sa o to, aby to, čo som povedal o ľudských právach, nebolo nejako limitované Eh, hranicami. Určite naša snaha má spoločné ciele eh, Počuli sme trošku aj o Eurosure. Pre mňa je to ešte e, istá záhada. Nemám dostatok e, informácií o tejto téme. Určite rád by som sa dozvedel, ale vidím to ako istý nástroj a samozrejme treba sa pozrieť na to, ako ten nástroj bude využívaný. A ja očakávam, že súdy a tribunály pravdepodobne budú e, požiadané, aby určili, či tento nástroj sa dá použiť alebo nie, či je adekvátny a určite to bude musieť byť preskúmané, či je to vlastne v súlade s e, platnou legislatívou. E, samozrejme, môžeme porozmýšľať nad tým, ako to bude fungovať, ale určite potrebujeme najprv viac informácií a myslím si, že súdy nám v tomto pomôžu. Som rád, že e, došlo k pokroku, k k akčnému, eh, na akčnom programe a stratégii pre eh, ľudské práva. Eh, to rozhodnutie, o ktorom hovorila pani Lochbilber, áno, ľudské práva sa uplatňujú vždy musíme zabezpečiť, že e, všetci, ktorí sú pri moci, budú mať ľudské práva na zreteli. E, ochrana, ehm, respektíve dohovor OSN o, e, o, ochrana, o ochrane právach, ochrane práv migrantov a ich rodín. Som veľmi sklamaný, že EÚ a členské štáty nepodpísali tento dohovor, pretože tento dohovor len opakuje to, čo je vlastne v medzinárodnom práve a vzťahuje to na migrantov, tak ako dohovor o ľuďoch s postihnutím. E, ten dohovor vlastne len e, presne špecifikuje to, čo už je v medzinárodnom práve a vzťahuje to na ľudí s postihnutím. E, hovorí sa, že niektoré členské štáty by podpísali tento dohovor, ak by nedostali telefonáty z iných hlavných miest. Neviem, či je to pravda. Možno, že by nám to tie štáty mohli potvrdiť, ale určite by som chcel vyzvať všetky členské štáty, aby podpísali tento dohovor pretože ratifikácia tohto dohovoru e, by znamenalo, že je to skutočný záväzok smerom k dodržiavaniu práv migrantov, pretože musím to zopakovať, všetci migranti, vrátane tých nelegálnych, majú práva. A my vieme, e, prečo niektorí to nechcú ratifikovať, pretože myslím, že e, kapitola 4 spomína práva pre všetkých migrantov a kapitola 5 e, spomína aj tých nelegálnych e, migrantov, respektíve tie dodatočné práva. Ja viem, prečo teda niektoré štáty to nechcú podpísať, ale my musíme mať tú odvahu a povedať, že no, aj tí nelegálni migranti majú práva. A kým nebudeme mať tú odvahu to povedať, je veľmi ťažké vypracovať istý rámec, podľa ktorého budú práva migrantov ochraňované. Ja beriem tú odvahu z toho, že dohovor um, organizácie ILO o um, decentnej práci uh, pre domácich uh, pracovníkov uh, robí vlastne niečo podobné. A myslím si, že E, respektíve aj dúfam, že sa nedostaneme tu do slepej uličky. E, potom je tu otázka, e, na čo sa tie nástroje, ktoré máme, využívajú, či sa využívajú respektíve tie centrá zadržiavania, či sú používané len na to, aby zadržali ľudí pred vstupom na to územie, no tak v tom prípade sú naozaj veľmi uh, škodlivé. E, potom samozrejme pozemné hranice, e, napríklad Ukrajina a tak ďalej. Nuž, ja som sa venoval, respektíve máme tiež obmedzené prostriedky, obmedzený čas. Ja, ako som povedal, budem sa venovať uh, grécko-tureckej hranici a um, tunisko-talianskej hranici, ale musím povedať, že ja sa hlavne snažím uh, meniť ten koncepčný rámec, e, ten diskurs, ten toxický diskurs, ktorý počujeme každý deň o migrácii. Snažíme sa hľadať spôsoby, ako zmeniť, presmerovať tento diskurs o e, právach migrantov. Samozrejme, ja to neviem všetko zmeniť, ale ak k tomu môžem nejakým spôsobom prispieť, tak to bude dobré. Napríklad rozdiel medzi obchodovaním, e, nezákonným obchodovaním a pašovaním. Niektorí e, politici o tom hovoria rovnako, ako keby všetko to bolo vlastne rovnaké. To smuggling alebo pašovanie ľudí Eh, je síce eh, nezákonné, ale mnohokrát to pomohlo dostať ľudí z diktatúr. Eh, a preto, keď hovoríme o pašovaní ľudí a o obchodovaní s ľuďmi, tak musíme nad tým rozmýšľať, že sú to dva rôzne koncepty. Síce sú obidva zlé, ale Samozrejme, to pašovanie je zle, ale môže niekedy aj zachrániť životy. A ja by som preto bol rád, keby došlo naozaj k zmene tohto diskurzu. Ďakujem veľmi pekne, pán Krepo. A teraz by som chcela dozdať slovo pánovi Ariasovi Fernandesovi, aby zodpovedal na otázky. Začnem s tým fór, s konzultatívnym fórom, ktoré tu bolo spomenuté ohľadne ľudských práv. Chcel by som povedať, že to uznesenie ako také si vyžaduje aj participáciu oboch strán na to, aby sa mohlo vytvoriť tento post mm, úradníka pre kontrolu ľudských práv. To si vyžaduje určitý čas na zriadenie tejto poradnej komisie a ak sa pozrieme napríklad na posledné konzultatívne fóra, ktoré boli zriadené pre EASO napríklad, tak to trvalo zhruba rok a pol, pokým to celé sa podarilo zriadiť. Dúfam, že nám sa podarí v priebehu 5 mesiacov zriadiť toto, takže už v septembri by sme mohli mať inauguračné stretnutie. Pokiaľ ide o takého úradníka, pre základné ľudské práva. Treba povedať, že my jednoducho takúto pozíciu sme doteraz nikdy nemali a my, ako aj ostatné európske agentúry, podliehame úsporným opatreniam, opatreniam nulového rastu, to sa už týkalo obdobia roku 2011-2012 a preto musíme žiadať rozpočtové grémia, ako aj Európsky parlament, na to by pozmenili náš rozpočet, na to by sa vytvorilo takéto, takýto post úradníka, ktorý by dohľadal na ľudské práva. Dúfame, že sa nám to podarí dosiahnuť do septembra, kedy budeme môcť ustanoviť takéhoto úradníka. Ak sa nám to nepodarí dosiahnuť, tak to jednoducho celé padá. Pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, možno by bolo dobre spomenúť, že úradníci, ktorí pracujú, sú úradníkmi, ktorí podliehajú národným právam tým, ktorých, tých, ktorých krajín. A postup, pokiaľ ide o zastavenie spoločných operácií, tak to sa predloží riade, rade našej agentúry, ktorá rozhodne a potom budeme mať celkom transparentný spôsob, ako budeme môcť postupovať. Doteraz tie naše postupy vyzerajú tak v prípade porušovania ľudz- údajného porušovania ľudských práv je, že desko Fizera stiahneme a požiadame relevantné národné úrady, aby uplatnili disciplinárne opatrenia alebo trestné stíhanie, ktoré sú v súlade s právom tej ktorej krajiny. Takisto máme aj etický kódex, v rámci ktorého počítame s konkrétnymi opatreniami, ktoré sa môžu uplatniť konkrétnych prípadoch. Zatiaľ sme takýto prípad nemali, ale môžeme uplatniť aj pravidlá, ktoré vychádzajú z európskeho práva. Generálny riaditeľ ohľadne mandátu Frontexu sa vyjadril v tom zmysle, že nemáme mandát nad rámec e, toho, ktorý majú deskofisery. Avšak uplatňovanie disciplinárnych opatrení je niečo, čo súvisí aj s prijatím e, etického kódexu. A pokiaľ ide o Frontex, ako nás vníma verejná mienka, bohužiaľ, ak tento, ako si to predostrili, spôsob, ako nás vnímajú, tak my sa určite nevnímame nejakým takým kontrolórom, ktorý stráži naše hranice. Naše operácie na externých hraniciach zachránili život oveľa viacero ľuďom ako kdekoľvek na území Európskej únie. To znamená kontroly na hraniciach a koordinované postupy zo strany Frontexu majú aj humanitárny komponent. Zachránime, zachránime veľké množstvo ľudí, ktorí sú v ohrození života. A pokiaľ ide o možnú spoluprácu Frontexu a národných parlamentov, je mi ľúto, že polský parlament pozval Frontex, e, prizval teda na účasť a že my sme sa tam nedostavili, to je mi ľúto, ale pán predseda, chcel by som vám povedať, že my e, príjmame navštevníkov z národných parlamentov a v každom prípade sme pripravení prijať aj navštevníkov z polského parlamentu. Takisto sme ochotní participovať na hearingoch, na vypočutiach, respektíve sme ochotní prísť do Európskeho parlamentu. Ja túto záležitosť preskúmam, e, spýtam sa na to nášho riaditeľa a overím, prečo sme nemohli dostať týmto pozvaniam. Dúfam, že som zodpovedal všetky predostrené otázky a týmto vám ďakujem za slovo. Ďakujeme pekne pánovi riaditeľovi. Dovolte mi, aby som zopakoval, že sa nemusíte e, vyjadrovať k tomu, čo som uviedol vo vzťahu k polskému parlamentu. Považujete to za minulosť, ale čo by som chcel uviesť e, na teraz je to, že tá spolupráca s národnými parlamentami musí byť vnímaná ako príspevok do vytvárania verejného imidžu Frontexu, Mm, imidžu Európskej agentúry a myslím, že to je jeden z hlavných dôvodov, prečo takáto spolupráca musí prebiehať. Pán Temerman uviedol túto problematiku v rovnakom zornom uhle. Frontex je riadiacou agentúrou a, a nemá právomoci intervenčného charakteru, pokiaľ ide o ochranu hraníc. Avšak dobrá spolupráca s parlamentom môže poukázať na to, aké ambície môžu, môžeme v budúcnosti očakávať po zmene usmernení. To znamená, bude v budúcnosti dôležité, aby sme jasne dali najavo, že celý tento proces ktorým sa uberáte, má byť zameraný na um, lepšie dodržiavanie ľudských práv, predovšetkým po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. To by celkom jasne preukázalo, že vaša agentúra rešpektuje a dodržiava nový rámec v rovnakom zmysle. Povedal by som takisto, že pán Krepo dnes v rámci dnešnej rozprávy celkom jasne poukázal na palčivú problematiku, poukázal na zvrchovanosť členských štátov na jednej strane a práva imigrantov, teda migrantov na druhej strane. Myslím si, že obe strany majú svoje práva, ktoré sú veľmi kľúčové a otázkou zostáva, ako nájsť kompromis medzi zvrchovanosťou, teda ochranou externých hraníc a otázkou dodržiavania ľudských práv. Je to veľmi dôležitá otázka a som si istý, že budeme v našom podvýbore o nej ešte hovoriť aj naďalej. Veľmi pekne ďakujem našim cteným hostom a teraz by som požiadal pani Lochbiller, aby prevzala predsednícku stoličku pre zvyšné body dnešného programu. Ďakujem. Thank you very much. Thank you very much. I wish you all the best.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 Um, colleagues and friends, we uh, move to the next agenda item. We are already a little bit late. Ctení kolegovia a kolegyne, pokračujeme v dnešnom programe a zdá sa, so, že nehovorím dosť hlasne, pretože vy hovoríte rovnako hlasne. A tí, ktorí nie sú priamo zaangažovaní do tejto témy, poprosím vás, buďte tichšie, respektíve opustíte miestnosť. Takže, ak si dobre pamätáte, tak mali sme tu výmenu názorov s Luisom Gierom Perezom Casasom, ktorý je generálny tajomník Medzinárodnej federácie pre ľudské práva. Išlo tu o bezpečnostnú službu Kolumbii, DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. Niektorí z vás si spomínate, že sme to už na programe mali a bolo to v marci a kvôli nejakým technickým problémom sme nemohli telefonickým spôsobom sa skontaktovať, tak sme to presunuli na dnešné stretnutie. A som rada, že pána Peresa máme nie len iba na telefonickej linke, ale že prišiel osobne. To je dobré, takže budeme sa môcť venovať konkrétnym detailom. Takisto vítam pána veľvyslanca z Kolumbie, takisto vás vítam ako posledný krát, keď ste tu boli. Ako viete, že náš výbor pre ľudské práva bol zaangažovaný do tohto procesu, respektíve v tom zmysle, že DAS zvažoval to, že by sme aj my museli byť monitorovaní v tom zmysle, že by sme sa nezaangažovali do podpory nejakých teroristických udalostí. To znamená, my sa tejto problematike DAS chceme venovať. Izabel Durán bude musieť čoskoro odísť. Nechcem teraz do detailu všetko na úvod predstaviť, pretože to ešte príde v kontexte jednotlivých príhovorov. A teraz dám slovo Izabele, aby nám prezentovala najnovšie pokroky svojej práce. Ďakujem, vážená pani predsednička. Menej ako pred rokom, v júli 2011, potom ako som z Belgicka sledovala tému DAS, som on na 10 dní odcestovala do Kolumbie, aby som sa pokúsila e, získať kompletný pohľad, názor na situáciu a aktérov DAS, na jednak ľudia, ktorí sú, pracujú v oblasti ľudských práv, asociácií, E, novinári, vláda, rôzne iné asociácie. Myslím si, že je veľmi zaujímavé stretnúť sa so všetkými týmito ľuďmi a po, snažiť sa pochopiť, aká je táto situácia, alebo aká bola situácia v tejto oblasti pred menej ako rokom. Dnes je 8. či 9. mája, 9 mesiacov potom a stále tu vyvstáva mnoho otázok k tejto téme, pretože aj keď boli vyslané veľmi cenné a užitočné signály, ako napríklad nový zákon o obetiach, o návrate pozemkov, zmeny v oblasti fungovania a organizácie tajných služieb. Ja som sa pri mojej návšteve stretla s novým riaditeľom DAS, bývalý E, riaditeľ bol poverený reformou celého systému. Napriek tomu však konštatujem, že aj dnes po deviatich mesiacoch tu zostáva veľa otázok, najmä k tým aspektom DASu, ktoré sa týkajú na jednej strane EÚ, Európskeho parlamentu a Belgicka, pretože ako viete, že boli zachytávané e-maily a aj telefonické hovory tu v Belgicku v rámci stratégie legitimizácie, ktoré DAS v minulosti používal a ja som naozaj mala problém pochopiť, prečo dnes ešte vyšetrovacia e, komisia ešte nedo, e, belgických advokátov jednoducho ešte neodišla na, e, do tejto krajiny, aby E, aby získala informácie na to, aby túto tému jednoducho e, vyriešila a uzatvorila. Treba to urobiť kompletným spôsobom a treba ísť až na koreň veci. A preto nechápem až doteraz a myslím si, že všetci musíme vyvíjať dodatočný nátlak na to, aby táto vyšetrovacia komisia ocestovala na miesto bez toho, že by sme hovorili o ďalších veciach, ako je bývalá riaditeľka, ktorá požiadala o azyl v Paname, ako aj ďalších predstaviteľov a mali by sme sa snažiť zájsť čo najďalej skôr, ako e, táto téma DAS e, jednoducho bude zmietnutá zo zemského povrchu pretože v priebehu času, mesiacov a rokov, ak tieto veci necháme naťahovať sa, preťahovať, niektoré prvky zaniknú, zmiznú. To je úplne normálne. Takže je mimoriadne dôležité, aby sme vyslali veľmi silný signál, ktorý by, sme, ktorý by mala e, kolumbijská vláda vyslať. Ja sa nechcem vôbec miešať do kolumbijských záležitostí, ale myslím si, že mohli byť dané veľmi dôležité signály, ktoré neboli dané. Vyšetrovacia komisia, ktorá pôjde na miesto a bude hovoriť nahlas, k tejto téme. Myslím, že to je dôležité. No a na záver musím povedať, že tu v Európskom parlamente budeme v budúcnosti hovoriť o zmluve o voľnej výmene s Kolumbiou a aj keď to nie je témou dnešnej schôdze a dnešnej témy, predsa len predtým, ako budeme o tejto zmluve diskutovať a hlasovať bez ohľadu na postoj jedných alebo druhých, bude veľmi, by bolo veľmi dobré, keby sme dostali jasné signály od kolumbijských orgánov v tom zmysle, že áno, hovoríme o novej zmluve, ratifikuje sa, ale vysielame vám signály, ktoré sú pozitívne a chceme naozaj vyriešiť a uzavrieť tému DAS, lebo to je taká e, nepríjemná škvrná vo vzťahoch medzi EÚ a Kolumbiou. Myslím si, že začína sa táto téma vyjasňovať, jej vrt, vrstvy a podvrstvy, pretože to nie je drobná téma, to je skutočná aféra, ktorá skutočne bola ťažká a e, ohrozovala fyzicky, morálne, politicky istý počet aktérov demokratického života v Kolumbii a vlastne táto krajina, vieme, že tam štruktúrálne ľudia trpia násilím a myslím si, že pokiaľ ide o rozvoj ďalších vzťahov s komisiou, ktoré, s Kolumbiou, ktoré sú pozitívne, myslím tým obchodné, politické a tak ďalej. Napriek tomu si myslím, že by sme mali mať jasno v tejto téme a my ako obrancovia ľudských práv, to je našim cieľom, to je dôvod našej existencie a naša povinnosť ako európskych parlamentov ísť čo najďalej eh, v tom zmysle, aby táto vyšetrovacia komisia v mene Európskeho parlamentu Belgická a Španielska mohla vyjasniť tieto veci a aby sme dostali potrebné signály predtým, ako v septembri začneme diskutovať o dohode o voľnej výmene medzi Kolumbiou a Európskou úniou. Myslím si, že to je všetko, čo som dnes chcela povedať. Ja naďalej budem tento pohľad na veci prezentovať. Ja si myslím, že Európska únia to je signál. My už sme vyslali niekoľko legislatívnych signálov, ale myslím si, že problémy, ktoré tieto mm, veci ohrozujú, musia vyriešiť kolumbíčania. My vidíme, že vlastne tieto veci, e-maily a tak ďalej, že my musíme vyvíjať dodatočný, nás, dodatočný nátlak, a naozaj treba urobiť všetko preto, aby táto slávna vyšetrovacia komisia naozaj mohla vycestovať do Kolumbie. Ďakujem vám za rečnícky čas a som naďalej vás istím, že budem pozorne sledovať všetko, čo sa v tejto oblasti deje a očakávam, že e, všetci aktéri prispejú k vyriešeniu tejto témy, pretože myslím, že tu na celá Európska únia sa spojila, aby e, sa v téme tejto DASu pokročilo dopredu, aby sa uzavrela, ale jasne, spravodlivo a za prispätia spravodlivosti. Ďakujem veľmi pekne, Izabel. A teraz urobíme záverečnú správu o tom, e, čo až doteraz sa hovorilo a možno, že budeme mať príležitosť predložiť to na konferencie, konferencii predsedov a Teraz dávam slovo pánovi Peresovi Kasasovi. Ďakujem veľmi pekne. Úplne na začiatok chcem pripomenúť dimenziu zločinov, ktoré, ktorých sa dopustila e, štátna bezpečnostná a e, informačná agentúra e, v tejto krajine, ktorá závisela priamo od prezidenta republiky. Hovoríme tu o viac ako 600 obetiach spomedzi obrancov ľudských práv, a to boli novinári, nezávislí ľudia, opoziční politici, e, sudcovia ústavného súdu, ale aj e, sudcovia Najvyššieho súdneho dvora. Hovoríme tu nie len o ilegálnom odpočúvaní, hovoríme tu o vraždách, hovoríme tu o opakovaných hrozbách smrťou. Na plátne môžete vidieť roštvrtenú bábiku, spálenú. Vidíte tam e, červen, e, bola celá poškvrnená červenými škvrnami a dostala to e, viceprezidentka Medzinárodnej organizácie pre ľudskej práce a teraz je predsednička e, organizácie advokátov a ona taká, takýto obraz bol poslaný jednej obrankyni ľudských práv, osamelej matke céry s tým, že jej vyhrážali, že jej dcéra môže skončiť tak, ako táto bábika, ak ona bude naďalej angažovaná v obrane ľudských práv. Táto kolegyňa jej chcem poďakovať za to, že ako žena e, zachovala pevnosť vo svojich postojoch, ale takisto aj sudcovia Najvyššieho súdneho dvora. E, myslím si, že Kolumbia je jedinou krajinou na svete, e, kde 5 sudcov Najvyššieho súdneho dvora musí byť chránené, chráň, musia byť chránení aj ich rodiny, pretože im bolo hrozené. Kto im hrozil? v krajine, kde existuje ne, e, ozbrojený konflikt, tak by som nepovedal, že boli ohrozovaní teroristami. Nie, oni tvrdia, že boli ohrozovaní vlastným štátom a príslušnými orgánmi, ktoré závisia od prezidenta republiky. A teraz by som tu chcel formulovať tri otázky a pokúsil by som sa na ne odpovedať. To ostatné môže zostať na rozpravu. Poprvé, urobilo sa všetko, čo bolo potrebné na to, aby sa sankcionovali kriminálne činy e, kolumbijskej informačnej a výzvednej služby. E, druhá otázka, skončili sa takéto aktivity kolumbijského štátu? A tretia otázka, e, pozveme a týchto ochrancov ľudských práv, ktorí, ktorí stávajú život do nebezpečenstva, aby bránili E, spravodlivosť. Je pravdou, že 31. oktobra minulého roku e, bol DAS zlikvidovaný. 41 e, zamestnancov DASu je vlastne súdených alebo disciplinárne prenasledovaných príslušnými súdnymi či ďalšími orgánmi. Ďalej, per, vlastne došlo k odsúdeniu bývalého prezidenta na 25 rokov za to, že u, bolo umožnené Dazu vyvíjať takúto kriminálnu činnosť a že bol zavraždený profesor Alfredo Correa de Andres, ktorý e, chránil ľudské práva. Je pravdou, že je uväznený a najvyšší súdny dvor ho súdi E, to bol generálny tajomník e, kancelárie prezidenta republiky, ktorého súdia, ktorý tieto príkazy pridával. Ale bohužiaľ výzvy pred spravodlivosťou sú veľmi veľké, lebo viacerí zamestnanci, ex-zamestnanci DAZu e, prijali svoju zodpovednosť, ale povedali, že nechcú hovoriť pretože majú strach o svoje životy a o životy svojich rodín. A toto sa udialo v poslednom čase v prípade jedného pána, ktorý bol odsudený, usadil sa v USA a v decembri minulého roku pred vyšetrovacími orgánmi Kolumbie vyjadril takéto obavy. A teraz je otázka, či už sa skončili ilegálne aktivity e, tejto e, výzvednej a informačnej služby Kolumbie. Bohužiaľ nie e, obrancovia ľudských práv, a nie len oni, ale aj mnohí vedúci predstavitelia sociálneho hnutia sú naďalej obeťami prenasledovania vrátanie vážnych vrážd hrozieb smrti, ľudia musia opúšťať svoje oblasti, musia opúšťať krajinu, aby chránili svoje životy. Samotný prezident Santos v istom okamihu e, tiež pripustil, že existuje čierna ruka, ktorá je za týmito vraždami vedúcich predstaviteľov, ktorí sa snažili získať späť svoje pozemky ale e, prezident Santos neakceptoval a kým to neakceptuje, tak si myslím, že tam by mohol e, Európsky parlament pomôcť, aby sa celý e, kolumbijský štát snažil odstrániť túto čiernu ruku, lebo táto čierna ruka existuje a vyvíja obrovský tlak na ľudí. My upozorňujeme tu a stále vehementným spôsobom na to, ako kolumbijská vláda robí to, e, čo sa snaží robiť to, čo neurobil Alvaro Uribe, zreformať, zreformovať ústavu tak, aby bol e, vytvorený vojenský súd, aby sme mohli e, prenasledovať aj takéto zločiny, lebo za 30 rokov sme stratili veľmi veľa ľudských životov. Teraz vláda sa snaží vytvoriť takéto fórum, lebo doteraz boli beztrestní a ohrozovali ľudí. To bol spôsob e, konania, e, ktorý viedol mnohých vojakov už do väzenia a máme mnohých generálov, ktorí už boli uväznení v v súčasnej dobe a mnohé procesy už prebiehajú, boli otvorené. Takže chceme vás upozorniť na to, že máme pocit, že súčasná vláda nám nedáva dostatočné garancie, ale musím povedať, že spoločenstvo obrancov ľudských práv so uspokojením prijalo slova prezidenta Santosa, že chce v tejto oblasti konať. Ale e, paradoxne sme viac ohrození ako počas dvoch vlád Alvara Uribesa. E, paradoxne sme viac ohrozovaní a agresiu nám vyhrážky smrti E, aby ste vedeli, len v roku 2011 49 obrancov ľudských práv v Kolumbii bolo zavraždených. 26 lídrov e, spoločenstiev, ktoré boli e, presťahované, ktorých sa chceli vrátiť na svoje pozemky, boli zavraždení medzi rokom 2010 a rokom 2011. My naďalej E, naše, sme sledovaní, nemáme žiadnu intimitu, pretože celá naša komunikácia je stále sledovaná, nemáme žiadnu obranu. E, vyšetrovanie nepokračuje, zodpovední nie sú identifikovaní a na záver by som povedal a uviedol niekoľko odporúčaní, ktoré môžete vidieť na plátne. Momentálne DAS E, sa pustil do operácie Európa, kde e, sa chce postaviť proti práci európskych poslancov a pohrdá prácou, ktorá bola už vykonaná v oblasti ochrany ľudských práv v Kolumbii. Stratégia, ktorá e, sa aplikovala, je neutralizovať Európsky parlament, neutralizovať váš výbor pre ľudské práva, neutralizovať obrancov ľudských práv v Európe a táto aktivita, ilegálna aktivita sa rozširuje na všetky rozvojové organizácie, ktoré sú poverené rozvojom spolupráce na desiatky Európanov, ktorí vyjadrujú solidaritu a pracujú v Kolumbii preto sa v Belgicku otvorilo toto e, trestné konanie. Rovnako prebiehajú trestné konania v Španielsku. Očakáva sa otvorenie trestných konaní v Spojených štátoch amerických, pretože boli prenasledovaní aj severoamerickí občania a občianky. Na záver, pani predsednička, chcem uviesť niekoľko odporúčaní v tom zmysle, že prosím vás, pomôžte eh, prezidentovi Santosovi očistiť štát, očistiť štátnu službu od tejto čiernej ruky ešte skôr, ako budete ratifikovať dohodu o slobodnom obchode, o voľnom obchode s Kolumbiou a EÚ musíte žiadať od kolumbínskeho štátu a od vlády čisté vyčistenie a, a uzatvorenie všetkých archívov e, tajnej polície a tajných služieb. Rovnako je potrebné skoncovať s týmto e, pojmom, ktorý pán vyslanec Rivera veľmi dobre pozná, lebo bol ministrom obrany a to stále platí v ozbrojených sílach a je to na webovej stránke ozbrojených síl Kolumbie, že my ako zastancovia ľudských práv vedieme politický a súdny, e, súdnu vojnu e, proti vojakom. Treba s tým skontovať. E, vy musíte si uvedomiť, že naša práca je potrebná pre e, demokraciu v Kolumbii. Trváme na tom rovnakým spôsobom, aby vláda skoncovala s takýmito návrhmi reformy e, vojenského e, súdu. To je nebezpečenstvo pre demokraciu, pre mier a pre kolumbijskú spoločnosť. Treba požiadať, aby sa s týmto postupom ústavnej reformy skoncovalo. No a na záver, pani predsednička, chcem e, vyslať posolstvo, e, ktoré a sme tlmočili prezidentovi republiky, kancelárovi a tu na to zopakujem. Ak chceme brániť ľudské práva, ak sme sa zaviazali vziať politický priestor zločinu, a ak bojujeme proti beztrestnosti za právny štát a e, demokraciu, ktorá by bola hodná svojho mena, ako aj pre naše požiadavky e, politického riešenia ozbrojeného konfliktu v Kolumbii a za mier. A ak nás za toto niekto ohovára, uväzní alebo vraždí, my aj napriek tomu sme odhodlaní platiť túto cenu a pokračovať medzinárodné spoločenstvo a kolumbijský ľud skôr či neskôr pochopia, že my konáme dôstojne, čestne a zodpovedne a vedomí si svojej historickej zodpovednosti. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Perez Casas. Ďakujem pekne, pán Perez Casas. A rada by som teraz odozdala slovo Európskej vonkajšej Európskej vonkajšej e, službe a e, by nám povedali o tom, čo robia ohľadom e, ochrany obhajcov ľudských práv. Myslím si, že najprv by sme v tejto fáze mohli odozvať slovo ambasádorovi Kolumbie. Pani predsednička hovorí, že máme taký poriadok, že najprv sa vyjadria rečníci a potom e, v debate môžu aj tí ostatní. Dobre, takže my sme sledovali tento škandál ohľadom DAS od samotného začiatku. Bol to naozaj veľmi vážny prípad. Bol to prípad, na ktorý sme upriamili pozornosť e, hneď od začiatku eh, aj v rámci nášho dialogu s kolumbijskou vládou. Je to téma, ktorá sa objavila aj viackrát v našom dialogu ohľadom ľudských práv. A plne súhlasíme s tým, čo bolo povedané ohľadom významu činnosti obhajcov ľudských práv v akejkoľvek krajine, aj v Kolumbii tam je ich situácia naozaj veľmi ťažká. A preto vítame vyhlásenia e, prezidenta Santosa od e, jeho začiatku pôsobenia o ochrane týchto obhajcov ľudských práv. A <clears throat> radi by sme pripomenuli, že keď vypukol tento škandál, bol to prezident Santos, ktorý bol vtedy ministrom obrany a on sám požiadal vlastne ukončenie činnosti DAS a neskôr aj prispel k tomuto kroku. E, od začiatku jeho pôsobenia e, k tomu teda aj došlo. To sme vzali na vedomie. Vieme, že prebe, prebieha e, rôzne vyšetrovanie zo strany generálneho prokurátora, súdov, ako Vieme samozrejme, to vyšetrovanie trvá nejaký čas, tak ako aj u nás, ale dôležité je určite, aby sa čo najskôr tento škandál e, vyriešil, ako sme počuli. E, bolo tam naozaj, boli tam milióny strán rôznych e, súborov a zložiek a preto to vyšetrovanie naozaj nemôže trvať krátko. Dôležité je, aby a respektíve teda, že tie e, zložky sú už na prokuratúre a e, dúfame, že e, respektíve ak som to dobre pochopil, e, tak to vyšetrovanie prebieha a dokonca už niektorí boli aj odsúdení. Samozrejme, pozorne sledujeme všetko to, čo prebieha predovšetkým aj tie prípady, ktoré sa e, týkajú prípadov e, tu v Európe, konkrétne aj činnosti e, vzhľadom k, vý, k podvýboru pre ľudské práva. A toto budeme mať aj na programe na budúci mesiac. Ešte by som sa vyjadril k otázke súdnej reformy a E, zmien v, vo vojenskom súdnictve. Samozrejme, toto síce dnes nie je na programe dňa, ale, dňa, ale je to tiež otázka, ktorá nás znepokojuje. O e, prípadov, od začiatku prípadov tzv. falošných e, pozitív e, sme vyjadrili svoje e, obavy, e, že by e, vojenské súdnictvo mohlo mať dokonca ešte väčšie kompetencie, ale boli sme radi, že vláda mm, stiahla tieto, alebo požiadala o stiahnutie tieto reformy a a to bol tiež priamy výsledok európskych tlakov. A to by bolo z mojej strany všetko. No, ďakujem pekne a teraz otváram priestor pre vyjadrenia pre otázky členov. Sa páči, pán Jute. Ďakujem pekne. Ja v, ani nie som členom tohto podvýboru, ale za našu politickú skupinu to nikto bohužiaľ nie je tak ja som sa prihlásil o slovo a zúčastním sa tejto diskusie. Zaujímavá predovšetkým otázka ohľadne situácie v Kolumbii. Chcel by som privítať nášho cteného hostia, ďakujem mu za informácie. Myslím si, že v súčasnej situácii je veľmi dôležité, že tu hovoríme o dohode o voľnom obchode, takisto by to malo obsahovať aj tú doložku o ľudských právach a je dôležité, aby sme boli dobre informovaní ohľadne aktuálnej situácie, v akej fáze sa vlastne táto situácia nachádza. Stanovisko mojej politickej skupiny je tá, nasledovné. Táto dohovor, tá hoda by nemala byť podpísaná, pokým tieto otvorené otázky ešte nebudú zodpovedané, predovšetkým pokiaľ ide o ten o, pokiaľ ide o túto otázku ohľadne DASu vo vzťahu k legálnosti, respektíve nelegálnosti postupov. Už ste sa venovali k tomu, tej otázke, pán Pérez. Neviem, či by ste mohli ešte viac objasniť to stanovisko, ktoré máme, že jednoducho by sme nepodpísali túto dohodu predtým, než by sa to celé neobjasnilo. Naše stanovisko musí však počítať s spoluprácou justíciou v Kolumbii, a to musí byť zabezpečené. Našim stanoviskom je takisto, že treba tieto veci doriešiť na úrovni právnej formou viacerých dohôd a bolo by skutočne prospešné, to sa týka aj vo vzťahu k Európskemu parlamentu, aby belgické policajné orgány sa zaoberali touto problematikou útokov na poslancov a Európsky parlament sa tohto procesu takisto chce zúčastniť. To je v skutočnosti stanovisko našej politickej skupiny a bol by som skutočne rád, ak by ste mohli detaľnejšie informovať ohľadne tejto problematiky. Ďakujem pekne, pán Klute. Ešte ďalší rečníci sa hlásia o slovo? Nie. Takže predtým, než vám dám slovo, pán Pérez na záver, Pán Rivera, pán veľvyslanec Kolumbie, ste takisto požiadali o slovo, takže dám vám 3 minúty, ako viete, máme časový harmonogram, nech sa páči. Ďakujem, vážená pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať za pozvanie a za príležitosť vystúpiť v výbore pre, v podvýbore pre ľudské práva Európskeho parlamentu. Je to opätovná príležitosť, za ktorú ďakujem. Ďakujem aj vyjadreniu vysokej zástupkyne Európskej únie pre e, vonkajšie záležitosti a bezpečnostnú politiku pani Ashton, e, ktoré predniesla 2. mája tohto roku, kde žiadala bezpodmienečné oslobodenie francúzského novinára Romea Nanrua, ktorý bol pred desiatimi dňami e, zajatý, keď sa zúčastňoval operácie bezpečnostných síl proti e, priekupníkom s drogami. Opäť FARC e, narušil ľudské práva a medzinárodné právo, aby bránil krvavý e, boj e, obchodu s drogami. Ako povedal predseda Santos v Singapúre, novinári nie sú, nemôžu byť a nikdy nebudú vojnovými zajacami. A e, chcem odovzdať sekretariátu dokument, e, kde sú odpovede na tvrdenia zástupcu FIH počas zasadnutia z 19. marca. Dúfam, že toto povedie k lepšiemu pochopeniu kolumbijskej reality. Sú tam niektoré úvahy k témam, o ktorých sa zmienil aj pán Pérez. Pokiaľ ide o konkrétnu tému DAS, 4 body. Poprvé, ako to povedal zástupca Európskej vonkajšej služby. Prezident Santos splnil svoj sľub a e, uzatvoril, skoncoval s DASom a distribovali jeho služby e, súdnictvu, polícii a špeciálnej jednotke, e, ktorá bola práve vytvorená. Všetky archívy DASu sú pod správou štátnej prokuratúry, ktorá je disciplinárnym, nezávislým disciplinárnym orgánom. Po druhé, vláda prijala nový zákon o tajných službách, ktorý posilňuje štátne tajné služby, kde sú jasne zadefinované povinnosti, takisto zákazy, transparencia, ochrana ľudských práv, občanských slobôd, ako aj kontrola parlamentu a súdna kontrola. Po tretie vláda podporila politicky a rozpočtovú spravodlivosť a prokuratúru, aby zistila právu o tom, čo sa stalo a skúma a exemplárne e, trestá všetkých, ktorí tieto veci prekročia. Do marca tohto roku e, prebehli procesy so 66 ľuďmi, 18 bolo uväznených a traja od, odsúdení, jeden z nich bol riaditeľom DAZu. No a napokon ešte bod k, ne, k súdnej nezávislosti a nezávislosti súdov. Kolumbia je právnym štátom, sú tam oddelené moci, tak na, štátna prokuratúra, ktorá je zodpovedná za e, trestné konania, ako aj sudcovia, ktorí e, vyslovujú rozsudky, sú nezávislí od vlády svoje rozhodnutia e, e, e, zakladajú na zákonoch a vláda rešpektuje nezávislosť a autonómiu súdnictva ako súčasť právneho štátu v Kolumbii, dôveryhodnosti a legitímnosti. My očakávame od spravodlivosti odpovede, ktoré môže poskytnúť len spravodlivosť, najmä v tých témach, na ktoré sa tu už upozornilo. No a záver, Kolumbii tak spoločnosť, ako aj rôzne štátne inštitúcie pracujú na tom, aby súdne e, pravdu stanovili, aby vyvodili zodpovednosť a aby previedli normatívne a inštitucionálne zmeny tak, aby bola, boli štátne tajné služby správne využívané a aby sa nedostatky minulosti už nikdy viac nezopakovali. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán veľvyslanec. A teraz odozdám už slovo vám, pán Pereskasas, aby ste odpovedali na otázku, ktorá tu padla a poprosím vás, eh, ak by ste sa mohli vtesnať do 5 minút. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode, ktorej ratifikácia sa pripravuje v Európskom parlamente, musím preja sa vyjadriť k tomu, že existuje jedna demokratická doložka, ktorá bola do textu tejto zmluvy zapracovaná a síce sú to záväzky v oblasti pracovného práva ako aj v oblasti životného prostredia. Avšak naďalej pre nás veľké obavy vzbudzuje to, že môže dôjsť k gratifikácii tejto zmluvy, zatiaľ čo sa bude v Kolumbii. Naďalej budú vraždiť odborári, e, dom- domorodí lídry, ako aj lídry e, premiestnených spoločenstiev, ako aj ochrancovia ľudských práv. Nebude mať význam ratifikovať takúto zmluvu e, s vládou, ktorá sa nadalej dopúšťa porušení, vážnych porušení ľudských práv. Možno, že najlepšie by bolo, aby Európska únia pomohla prezidentovi Santosovi prijať potrebné opatrenia skôr, ako dôjde k ratifikácii tejto zmluvy, pričom je potrebné nastoliť nieko, niektoré prvky, ktoré som ja spomenul. Treba plne uznať legitimitu práce obrancov ľudských e, práv. E, zastrašovanie sa neskončilo a ohováranie sa neskončilo prezidentom Uribem. Pokračuje minister obrany a pán veľvyslanec vie, o čom hovoríme. My sme žiadali prezidenta republiky, aby verejne op- opravil e, vyhlásenia ministra spravodlivosti a kolumbijského kancelára, kde naša práca a našich organizácií sa prezentovala ako predmet sporu e, v USA a to bolo v procese, ktorý sa riešil dlhšie ako 17 rokov a týkal sa jednej z masakier, ku ktorej došlo v Kolumbii. To bola jedna z najkriklavejších masakier, kde boli desiatky ľudí, ktorí boli nezvestní a boli tu žiadosti o, o odškodnenia. My sme boli označení ako e, korupčníci a pritom my nič iné nerobíme, len bránime ľudské správa a obvinili nás, že my na tomto zarábame a obohacujeme sa. Prezident nám povedal, ja som sa nikdy nezmienil o vašej organizácii, nikdy som nehovoril o kolektívnych advokátoch a nemám čo teda opravovať. Minister spravodlivosti povedal to isté, ja som nikdy nič také nepovedal, ale napriek tomu pred verejnou mienkou sme boli stigmatizovaní a boli sme stigmatizovaní aj pred e, verejnou mienkou. Naša činnosť nie je zisková, my každodenne e, sa vystavujeme nebezpečenstvu a nespravodlivosti, lebo chceme, aby sa to zmenilo. My chceme prispieť k tomu, aby sa E, demokracia vyvinula na plnú, na plnú e, demokraciu, kde sa budú rešpektovať ľudské práva a chceme naďalej presadzovať mier. Pán veľvyslanec tu uviedol niekoľko údajov o ľudí, ktorí boli uväznení, alebo ktorí sú vyšetrovaní, alebo ktorí boli odsúdení za tieto zločiny. A ja sa vás pýtam, pán veľvyslanec, Prosím vás, odpovedzte písomne, pretože keď sme vám túto, keď sme túto otázku často opakovali prezidentovi, ministrovi spravodlivosti, ministrovi obrany, prečo až dodnes pán Jose Miguel Narváez, ktorý bol po, e, zástupcom riaditeľa DASu, menovaný prezidentom Salvarom, Alvarom Uribem, ktorý je vyšetrovaný za tri vážne zločiny v Kolumbii za, zavraždenie senátora republiky, zavraždenie jedného z najdôležitejších novinárov Kolumbie, e, únos e, senátorky republiky a je takisto stíhaný aj za veci spojené s DASom. Prečo tento človek, ktorý nikdy nebol členom e, ozbrojených síl, je naďalej chránený vojskom, je zatknutý v v zariadeniach e, ministerstva obrany. My očakávame odpoveď, pretože možno vtedy, e, až vtedy pochopíme tú hrôzu, ktorá v našej krajine stále panuje. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán Perez Casas. Ďakujem pekne, že ste tu prišli. A mm, ako bolo povedané prostredníctvom pani Durán. E, posunieme informácie ďalej na konferenciu predsedov a ako bolo tiež povedané z, od zástupcu vonkajšej služby, e, e, budeme sledovať ďalej udalosti vo vašej krajine, budeme sa o nich informovať. Týmto uzatvárame tento bod programu a, a chcela by som vás poprosiť, aby ste rešpektovali e, to, že budeme teraz e, hovoriť o ďalšej téme a tí, ktorí e, už s touto témou nemajú nič spoločné, môžu opustiť sálu, ale poprosím potichu a my teda prejdeme k Saudskej Arábii. Mnohí z vás vedia, že je dochádza v mnohých prípadoch k porušovaniu ľudských práv v Sádskej Arábii a my neveľmi často hovoríme o týchto prípadoch a ja sa budem snažiť začať o tejto téme a uvidíme teda na konci diskusie, aké závery z toho vyvodíme. Saudská Arábia je jedna jediná veľká islamská krajina, ktorá neratifikovala dva hlavné e, dohovory o, o občianských a politických právach a o, o e, kultúrnych a sociálnych právach. A je to tiež jedna z malých krajín, ktorá v roku 1948 nehlasovala za Eh, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, keď tá bola prijatá na OSN v roku 2009 eh, v, v Rade OSN pre ľudské práva došlo k periodickej revízii a preskúmaniu. Je to proces, keď rôzne vlády diskusujú, diskutujú o pokroku, respektíve o zhoršeniu eh, o zhoršení situácie, o e, napríklad negatívnom vývoji e, v jednotlivých krajinách a e, tí, ktorí chcete, si to môžete prečítať. Je to dokument z roku 2009, keď saudsko-arabská vláda akceptovala, že musí významne e, zlepšiť svoje snahy implementovať odporúčania ostatných vrátane e, členov EÚ, ktorí to žiadali napríklad e, obmedziť uplatňovanie trestu smrti, telesných trestov alebo tiež zrušiť to, že e, žena si musí vlastne žiadať povolenie ku všetkému od mužov. Niektoré e, z pri tej periodickej revízii sa skúmalo, či niektoré odporúčania boli implementované alebo nie. A môžeme povedať, že my ako parlament sme sa dozvedeli, že malajská vláda zaslala, poslala pána Hamsika Kaskáriho e, kvôli e, tzv. odpadlíctvu a v niektorých moslimských e, krajinách za odpadlíctvo je odvierí je trest smrti. A dokonca aj náš prezident, pán Schulz, informoval o tomto na plenárnom zasadnutí vo februári a požiadal, aby e, tento e, občan nebol poslaný späť, aby nebol vydaný e, do Saudskej Arábie. A znova zdôrazňujem, že sme radikálne žiadali a bojovali proti jeho poprave. Tiež som podpísala list, respekt, aj s ostatnými v tejto otázke v medziparlamentnej delegácii e, pre arabský polostrov. Poslali sme ho vedvyslancovi v Saudskej Arábie v Bruseli a to bolo 15. marca a citujem časť jeho odpovede na tento list. Sloboda e, prejavu v Sádskej Arábie je zaručená a je vítaná v kontexte rešpektovania e, svetosti a náboženských práv e, narúšanie viery a poškadzovanie náboženského cítenia, vysmievanie sa z prorokov je porušovanie e, saudsko-arabskej legislatívy a vidím teda, konec citátu, e, že e, vidím, že nie je tu veľký priestor pre optimizmus. Som veľmi rada, že môžeme privítať pána Kristofa Vilkio, výskumníka z organizácie Human Rights Watch a keďže je tu veľmi veľa tém. E, dohodli sme sa, že sa zameriame na niekoľko problémov a to sú obhajcovia ľudských práv, ktorí sú zatýkaní, e, stíhaní a súdení e, saudsko-arabskými súdmi, potom postavením žien a postavením menšín. Takže teraz odovzdám slovo pánovi Vilkinovi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, dámy a páni. E, myslím si, že Sadská Arábia sa nachádza naozaj na dôležitej krížovatke. E, je tu generačná výmena, e, sú tu aj dôsledky ekonomickej, hospodár, hospodárskej, finančnej krízy. Sú tu veľké zmeny všetkým v ekonomike, ale výzvy k dodržiavaniu ľudských práv sa stretávajú s nepochopením a netoleranciou. Král Abdullah eh, je už vo vysokom veku a korunný princ eh, má už vyše 70 rokov. No, tejto situácii 60 saudsko-arabskej populácie e, z 90 miliónov ľudí e, má menej ako 18 rokov a politika Saudskej Arábie e, chce vymeniť 9 miliónov migrančných pracovníkov za saudsko-arabských pracovníkov. Ehm, bude veľmi ťažká. Postavenie žien je tiež veľmi ťažké. Sú tu veľké e, investície do vytvárania miest a tiež do výskumu, do vzdelávania, v snáhe diverzifikovať ekonomiku a položiť základy pre budúci rast, ale zmeny pre spoločnosť, ktorá by viac rešpektovala práva, môže, viac, môže pochádzať iba od mladých ľudí teraz na tejto dôležitej kryžovatke. Sú to mladí, ktorí prinášajú zmeny predovšetkým vďaka internetu, kde využívajú nové kontakty, nové formy, nové formy aj podnikania. Pred 7 rokmi som často o, telefonoval s mnohými saudsko arabskými občanmi a mnohí z nich teraz používajú internet, využívajú Twitter a tak ďalej. Pokiaľ ide o ochranu ľudských práv, vláda eh, bohužiaľ eh, nekoná eh, Detálnejšie sa vyjadrím k týmto trom témam a náboženské menšiny, myslím si, že to je veľmi dôležité. Respektíve veľmi dôležitá je, je rešpektovanie postavenia žien, rešpektovanie ľudských práv aj práv národoboženských menšín. Je veľmi veľa ľudí, ktorí využívajú aj Twitter. Eh, je veľa ľudí, eh, kom, eh, komikov, ktorí sa vysmievajú z vlády na internete. Sú to fakty, ktoré nie veľmi často sú pochopené. Tento vývoj prišiel aj napriek politikám vlády. Za posledných 5 rokov sa sprísnila legislatíva ohľadom prejavu, slobody prejavu. V roku 2007 bol zavedený zákon o, o E, kyberzločine e, proti hackerom a bol tiež využitý pred mesiacom proti mierovým disidentom, e, ktorí sa snažili informovať a mierovo bojovať proti porušovaniu práv. Elektronická komunikácia si teraz vyžaduje rôzne licencie a komunikácia, súkromné maily a správy sú vystavené rodným obmedzeniam. V apríli 2011 formálne sa rozšírila aplikácia zákona o publikovaniu, sprísnili sa obmedzenia a je teraz zločin urážať klerikov a náboženských vodcov. Ehm, ukázalo sa tiež, že ehm, páchatelia sú veľmi prísne trestaní. Už v auguste v roku 2010 kráľ Abdullah obmedzil vydávanie fatva. To sú nezáväzné eh, verdikty. Všetky tieto zákony ale boli iba čiastočne uplatňované. Len veľmi málo prípadov porušovania e, publikovania sa dostalo na verejnosť. Boli výzvy k väčšej politickej participácii a k transparentnosti, ale to sa stretlo s tzv. železnou pesťou. Vo februári 2011 aktivisti publikovali tri petície, žiadajúc napríklad zvolený parlament, oddelenú e, oddelená skupina vyhlásila zámer založiť politickú stranu. E, Žia, ženy si sadli za volant napriek zákazu vlády e, šoferovania pre ženy. E, no, zámer založiť politickú stranu sa nepretavil do skutočnosti, pretože uh, títo ľudia, týmto ľuďom bolo vyhrážené a dokonca sa niektorí dostali aj do väzenia. E, Saudsko-arabskí klerici zakázali akékoľvek mierové e, a iné demonštrácie a nikto sa teda nevyšiel do ulic, akurát jeden človek, ktorý bol potom zatknutý preto, lebo sa rozprával z BBC a potom aj ďalší človek za E, tzv. výsmech demokracii. Obidvaja boli stíhaní. Vo východnej provincii Saudskej Arábie, kde e, žijú mnohí šítskí občania, no, pro, došlo k zatknutiu mnohých ľudí, aj známych poetov, len kvôli tomu, že písali básne respektíve žiadali o e, rovnaké práva pre e, šítov. E, bolo zatknutých minimálne 5 šítských aktivistov za nejasných okolností. V Riade došlo k menšiemu protestu, aktivisti boli zatknutí bez súdu v novembri, v decembri. Boli inšpirovaní aj arabskou jarou, ale štátne orgány zatkli mnohých aktivistov. Nie sú tam žiadne nezávislé eh, orgány, je tam organizácia, ktorá začala svoju prácu v roku 2009 pre civilné občianské a práva. Jeden z predstaviteľov je významný eh, profesor, ale bolo mu zakázané cestovať minulý mesiac a e, niekoľkokrát bol aj predvolaný. Ďalšia organizácia, e, ktorá vznikla v tomto e, roku nedostala licenciu. E, v Saudskej Arábii nie, sú žiad, nie je žiadna legislatíva pre mimovládne organizácie. Je tu jedna hlavná priorita, je tu prepustenie alebo férový súdny proces s viacerými zadržiavanými, ktorí boli bez nejakého súdneho rozhodnutia zadržiavaní od roku 2013. Z roku 2008 sa ministerstvo vnútra pohlo už k súdnym procesom, vytvorilo súdne procesy proti teroristom, stovky týchto ľudí boli obvinené a súdené za zatvorenými dverami bez právnikov a potom dostali právnikov, ktorých im dala vláda. A bola tam aj tlač avšak tieto súdne procesy od roku 2011 začali súdiť aj mierových disidentov ako Yusufa Lachmat, klerik, ktorý bol odsudený minulý mesiac na 5 rokov, pretože vyzýval na prepustenie týchto zadržiavaných a takisto kritizoval aj praktiky vlády. V roku 2007 vlád Abdala inicializoval súdne justičné reformy, ktoré mali kde vytvorených špecializovaných súdov, ktorých výsledky by boli publikované na online. Organizácia APRA využíva dostupné informácie na to, aby sa snažila spriehľadniť situáciu ohľadne mučenia ľudí. Organizácie ľudských práv poukazujú na množstvo mučenia. Napríklad Hamer Jada z Iraku, ktorý bol odsúdený za to, na to, že mu odsekli ruku a nohu, za to, že sa zúčastnil, uh, za to, že prepadol niekoho, ale na zdraví mu neublížil. Treba povedať, že sú tu, že právny systém tu nefunguje, nemajú žiadne precedenci, ktoré by celkom jasne pokázali na to, čo je to kriminálny skutok. Sudcovia jednoducho posudzujú svojvoľne e, konkrétne prípady, nevychádzajú z legálnych definícií. Ľudia v Južnej Arabii boli odsúdení za viaceré skutočnosti, ako napríklad, keď deti neposlúchajú svojich rodičov, napríklad vysmievanie sa islámu nie je celkom jasne definované ako porušovanie práva. To je iba jedna z interpretácií. A to sa týka viacerých oblastí. Takisto sú to súdne procesy proti aktivistom pre ľudské práva. Napríklad včera jeden z takýchto aktivistov, ktorému vláda zakázala cestovať, a to iba deň predtým, než, sa mal, než mal vycestovať do Spojených štátov amerických, je takisto obvinený z toho, že je neveriaci a pravdepodobne bude musieť sa rozviesť so svojou ženou. Ľudské práva sú tu najkontroverznejšou situáciou. Viacerokrát som počul, že Saudská Arábia sa uberá správnym smerom, avšak treba povedať, že tu odzneli informácie, že saudské ženy by dostali právo voliť a že by mohli byť zvolené do istej formy parlamentu pre ženy. Avšak pozrime sa na komunálne voľby. Tieto sa konali v roku 2007 s 19 miliónov občanov. Treba povedať, že polovica je mužov a chlapcov, 16% je, sú ľudia pod 18% a volilo teda 17 tisíc ľudí. A treba povedať, že iba polovica parlamentu je zvolená, zvyšok je dosadený vlády, zo strany vlády. Ženy majú však iba menšiu možnosť voliť ako muži. Treba povedať, že je to síce určitý symbolický krok v prospech žien, ale nemali by sme sa, nemali by sme sa utešovať. Iniciatíva kráľa, e, otvoriť možnosť pracovnej síly pre ženy a za to si zaslúži skutočne pochvalu. E, ženy nepracujú, e, respektíve ich miera na pracovnom trhu je veľmi nízka. Máme tu zhruba 330 tisíc nezamestnaných žien, ktoré majú certifikáty z vysokoškolského štúdia Nezamestnanosť žien je 4 krát vyššia ako pre mužov na základe údajov z roku 2008, avšak ešte stále 60 študentov na vysokých školách sú práve ženy. Pokiaľ ide o pracovnú sílu, tu sa zaznamenali konkrétne kroky. Ženy pracujú práve v oblastiach ako napríklad práčovne a čistiarne. Avšak treba povedať, že tieto informácie sa menia z roka na rok. Situácia pre ženy sa zatiaľ nezlepšila, to aj napriek, napriek slubom, ktoré sa tu slubovali, nič sa nezmenilo. Ženy už teraz môžu byť v hoteloch aj bez ženského závoja, avšak pokiaľ ide o ich možnosť študovať, pracovať a získať zdravotnú starostlivosť, to sa takisto zlepšilo. Pokiaľ ide o šport, to je jasný príklad toho, ako sadská politika postupuje proti ženám. Human Rights Watch publikoval správu ohľadne športu, kde sa v závere uvádza, že ženám je zakázaný šport v kráľovstve. Sú tu je to 150 športových klubov, žiadny z nich nemá sekciu pre ženy. Vládne školy majú predmet telesná výchova pre chlapcov, ale pre dievčatá také niečo. V roku 2009-2010 a takisto aj vo februári tohto roku sa zatvorili fitness centra pre ženy. Otázkou zostáva, akým spôsobom budú ženy pokračovať ďalej na participácii v športových aktivitách. Pokiaľ ide o náboženské minority, nemôžem tu odhadnúť tento trend, avšak treba povedať, že počujeme tu o porušovaní e, ľudských práv, vierovýznania, predovšetkým vo vzťahu ku kresťanom, takisto pokiaľ ide o minoritu šia, ktorá takisto čeli nevyhodňovaniu aj na pracovnom trhu sú tu právne trestané prípady jednoducho nemôžu ľudia voľne vyznávať svoje vierovýznanie. Ale predsa len je tu určitá nádej v konkrétnych prípadoch, aj pokiaľ ide demografickú dynamiku, ale vo vzťahu k vládnej politike nemôžeme byť až taký optimistickí. Ide tu zastrašovanie a súdenie tých, ktorí chcú rýchlejšie implementácie ľudských práv. Treba povedať, že pokrok zaostáva e, za tým, čo sa očakávalo. Ak saudská vláda chce povedať, že chceme viac času, že sa uberáme správnym smerom, neupieram im, že sú tu určité zmeny smerom k pozitívnemu, ale myslím si, že rýchlosť týchto zmien zaostáva za očakávaniami spoločnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Vilky, ďakujeme pekne za vašu prezentáciu plnou faktov a ďakujem za to, že ste poukázali na určité pozitívne pozitívne kroky. Pán Pusiny z eh, SVČ teraz dostane slovo a po ňom dostane slovo pán Andres Tisinis, ktorý je deskofisorom pre túto krajinu. Takže nech sa páči, pán Businy, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne takisto za túto komplexnú prezentáciu. Ako Európska služba pre vonkajšiu činnosť my Vzdielame tie obavy, ktoré tu boli predostreté. Chcel by som zdôrazniť, že sa snažíme tieto konkrétne informácie sprostredkovať sadským úradom, čo možno najpriamejším spôsobom, pretože SVČ má delegačný e, úrad v hlavnom meste Sádskej Arábie a máme nepretržitý dialog s touto krajinou, hoci nie je vždy verejný, predsa len prebieha a týka sa všetkých týchto záležitostí, ktoré tu odzneli. To, čo je pre nás tou najväčšou obavou, je predovšetkým uplatňovanie zákona o treste smrti. Toto je niečo, čo často spomíname. Znepokojuje nás vysoká miera poprav, respektíve trestov v Sádskej Arábii vrátane e, trestov za trestné činy, ktoré sa zvyčajne nepovažujú za také vážne činy. Avšak aj v týchto prípadoch je tu takýto trend smerom k trestu smrti. Ďalšia znepokojujúca záležitosť je napríklad sloboda vyjadrovať sa. A po tretie by som chcel zdôrazniť slobodu vierovýznania. Všetky tieto záležitosti sú stále témou pre náš dialog, tak s úradmi Saudskej Arábie, ako aj s všetkými ostatnými krajinami tohto regiónu. Chcel by som pripomenúť, že sme napríklad nedávno, koncom marca, mali výročné stretnutie na úrovni Európskej únie a krajín tohto regiónu a Venovali sme sa otázke ľudských práv, bolo to na programe a my sme predostreli naše obavy a naše signály. A treba povedať, že tu bola skutočne úprimná diskusia k týmto témam a treba povedať, že sa to často a pravidelne opakuje na tých stretnutiach na najvyššej úrovni, na ministerských stretnutiach, ktoré sa organizujú každý rok. Posledné sa konalo v Abu Dhabi posledný rok v apríli. A aj pri tejto príležitosti tu bol bola téma týkajúca sa ľudských práv. Hovorili sme o týchto témach a treba povedať, že to je prezentované aj v spoločnom komunike, ktoré bolo publikované na konci tohto stretnutia. My sa tešíme na diskusie ohľadne týchto tém s týmito šiestimi krajinami tohto regiónu, ako aj s radou pre spoluprácu v tomto regióne a na ďalšom ministerskom stretnutí, ktoré sa bude konať, teda dúfame o pár týždňov, budeme sa týmto témam venovať. Navyše, pokým, pokiaľ ide o Sádzku Arábiu, tak by som chcel uviesť, že prostredníctvom nášho úradu hlavnom meste sa snažíme získať informácie ohľadne konkrétnych prípadov. Pán Kašgári, tu jeho meno odznelo, ale takisto sú tu iné prípady, ktoré upútali našu pozornosť. Ešte keď máme nejaký signál z Organizácie pre ľudské práva alebo členov Európskeho parlamentu, nás na to upozornia, tak my sa snažíme vždy zdôrazniť a poukázať na konkrétne prípady. My naši rozhovor s úradmi Saudskej Arábie spomíname, my sa snažíme udržiavať tento dialog. Nechcem skrývať, že niekedy tento dialog nie je skutočne veľmi ľahký, ale aspoň sa nám teda podarí týmto spôsobom sprostredkovať naše obavy a žiadame o nápravu. To je všetko súčasť našich vzájomných vzťahov so Saudskou Arábiou, ako aj so všetkými e, predstaviteľmi štátov tohto regiónu a my budeme v tomto našom úsilí pokračovať aj v budúcnosti a budeme sa snažiť uplatniť všetky tie opatrenia, ktoré budeme považovať za vhodné z našej strany. Neviem, či môj kolega chce doplniť moje vyjadrenie. Thank you very much, Madam Chair, and thank you. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán Vilke, za vašu obsažnú prezentáciu. Pán Pusiny poukázal na smerovanie našej politiky vo vzťahu k ľudskoprávnej situácii v Saudskej Arábii. Chcel by som povedať, že tak na úrovni bilaterálnych kontaktov, ako aj na úrovni spolupráce Európskej únie a rady týchto krajín v tomto regióne my na tieto otázky vždy poukazujeme, tak na individuálnej, ako aj na všeobecnej úrovni. Spomínali ste tu príklad pána Kaškáriho. Našou najnovšou informáciou ohľadne tohto prípadu je, že pán Kaškári nemusí čeliť trestu smrti, pretože uh, olutoval svoje skutky a bude pravdepodobne odsúdený formou menšieho trestu. Na základe najnovších informácií sa nachádza v domácom väzení a sádske úrady trvajú na takomto postupe, pretože je to v zmysle jeho vlastnej ochrany. Takisto ste uviedli prípad pána Al-Johaniho, ktorý je obvinený za aktivity, ktoré spáchal. Takisto prípad pána Mohameda Al-Bajadiho, my všetky tieto situácie konkrétne analýzujeme, sledujeme a sme v priamom kontakte s úradmi Sádskej Arábii a to predovšetkým prostredníctvom našho úradu v hlavnom meste a monitorujeme situáciu. Chcel by som však povedať, že pokiaľ ide o náš vlastný prístup, pokiaľ ide o ľudskú ľudské práva v tejto krajine. My apelujeme na saudské úrady, aby sa sústredili predovšetkým na konkrétne výsledky. Prvým bodom je eh, revízia UPR. Saudská Arábia pred dvomi rokmi akceptovala určitú paletu odporúčaní a my však apelujeme na Saudskú Arábiu, aby, aby implementovala tieto odporúčania, ktoré sú zacelené predovšetkým na účasť žien v parlamente, zasielené na slobodu zhromažďovania sa, ako aj na slobodu slobodného vyjadrovania sa. Pokiaľ ide o médiá, ako ste toto uviedli, treba povedať, že na základe informácií, ktoré máme, aktivita blogerov je e, na druhom mieste, ak to porovnáme s Egyptom. My skutočne sa sústredíme na konkrétne kroky. Pán Pusini hovoril aj o našej politike, ktorá je hlavne na odsúdenie trestu smrti my žiadame zrušenie trestu smrti, to je našim, našou principálnou hlavnou politikou a ak sa to nepodarí, tak aby sa aspoň uvalilo moratórium na tento trest, respektíve dodržiavali sa minimálne štandardy, tak ako to je ustanovené v nejakej Kosoku. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za predostrenie aktuálnych informácií ohľadne prípadu pána Kaškaria, to, čo som počula svojho času, keď ešte pán Šulc písal ten list, tak sa to zlepšilo. Teraz zostanú slovo členovia. Nech sa páči, pán veľvyslanec, predtým, než dám slovo vám, požiadam členov parlamentu, či by sa chceli vyjadriť. Je niekto, kto by sa chcel vyjadriť? Mm, poriadku. Tak ja by som sa ako členka tohto výboru takisto chcela spýtať pána Businyho nasledovnú otázku. Áno, je dobré, že máte dialog, avšak pokiaľ to tichú, tichú diplomáciu, povedali by ste, že sa vám podarilo dosiahnuť pozitívne výsledky, pokiaľ ide o konkrétne prípady, ktoré sú podozrivé, že sa nedodržiavajú ľudské práva. Nemusíte odpovedať okamžite, iba aby som chcela vedieť, že či sa to týmto smerom uberá. Ja som takmer povinný povedať áno, avšak poviem vám áno, pretože som presvedčený, že vo viacerých prípadoch takýto otvorený dialog, vrátane dialogu o takýchto konkrétnych prípadoch môže viesť k pozitívnym výsledkom a my tu máme viaceré množstvo prípadov, v rámci ktorých vy ste to vlastne nazvali tichá diplomácia. Myslím, že by sme to mohli radšej nazvať nie nadmer, nadmieru verejná diplomácia. Tam môže priniesť nejaké pozitívne výsledky. V to verím a očakávam konkrétne výsledky, ktoré by sa týmto spôsobom mohli zaručiť. Ďakujem pekne a Teraz dostane slovo pán veľvyslanec. Ak si správne pamätám, tak myslím, že je to poprvýkrát, kde sa zúčastnili na zasadnutí nášho podvýboru pre ľudské práva. Ďakujem veľmi pekne za váš záujem. Dovolte mi úvodom, teda predtým, než vy začnete, vysvetliť, že v našom výbore my máme pravidlo, že veľvyslanec, ktorý žiada sa vyjadriť, sa môže vyjadriť, ale jeho vyjadrenie je obmedzené na 3 minúty. Ak by ste nás chceli informovať detaľnejším spôsobom, z vašej strany môžete to urobiť v písomnej forme. Nech sa páči, ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ja súhlasím s tým, že 3 minúty to nie je veľa, ale využijem určite aj ďalšiu príležitosť a prezentujem vám našu pozíciu E, písomne. E, bolo povedané, že Saudská Arábia je zvrchovaná islamská arabská krajina. A ústava e, sa zakladá na šari, na svetej knihe Koráne a na učení proroka Mohameda. Je to založené tiež na tolerancii a spravodlivosti a výzve k rešpektovaniu a ochrane ľudských práv. E, článok 26 nášho základného zákona e, e, hovorí, že ochrana ľudských práv je v súlade s, s zákonom šaria. A Saudská Arábia sa pridala k mnohým medzinárodným aj regionálnym dohovorom a zmluvám, e, napríklad e, dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie proti ženám, e, boj proti nehumannému zaobchádzaniu a mučeniu, dohovor o právach dieťaťa, arabská charta pre ľudské práva, charta ľudských práv a ďalšie medzinárodné zmluvy a dohody a na vnútornej úrovni e, bola vytvorená Komisia pre ľudské práva. To je vládny orgán, ktorý je právne odpovedný e, premiérovi a zaručuje implementáciu Eh, legislatívy v oblasti ochrany ľudských práv a má absolútnu eh, kompetenciu pri dohľade nad eh, činnosťou všetkých vládnych aj nevládnych agentúr. Tiež v roku 2004 skupina aktivistov vytvorila spoločnosť spoločnosť pre ľudské práva, ktorá sa venuje šíreniu a presadzovaniu kultúry ľudských práv v Saudskej Arábii. Pani predsednička, Saudská Arábia od svojho vytvorenia sa snaží o ochranu ľudských práv v súlade s islámským právom šaria hoci e, sme v poslednom čase e, boli cieľom fundamentalistov a teroristov, e, to nás tiež posilnilo a dokážeme bojovať proti týmto ideológiám a mysliam tých, ktorí sú za týmito činmi. A naďalej veľmi radikálne postupujeme v týchto otázkach. E, ženy predstavujú polovicu saudsko-arabskej populácie a zohrávajú dôležitú úlohu v vývoji spoločnosti. Islamská viera im zaručuje viac práv, než sa spomína respektíve uvádza v iných deklaráciách a zmluvách. V súčasnosti v našej krajine sú ženy e, rovnými partnermi vo všetkej legislatíve predovšetkým v pracovnej legislatíve. Ako ste povedali, ich e, účasť bola aj potvrdená oznámením kráľa Abdullaha a e, to, že môžu byť teraz členkami Rady Šura a tí, ktorí nepoznáte túto radu, e, tá, je to plný člen parlamentnej asociácie, Medzinárodnej parlamentnej asociácie a majú tiež právo kandidovať a hlasovať e, v najbližších e, voľbách. Nakoniec by som rád povedal, že ako uznanie e, snahy Saudskej Arábie v otázke ľudských práv. E, môžeme povedať, že od roku 2005 sme e, súčasťou e, Rady OSN pro ľudské práva. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Veľmi rada by som poznala aj vaše názory a to, ako sa venujete týmto otázkam e, podpísania dohovorov. E, niektoré e, napríklad dohovor o postavení žien a niektoré udalosti, ktoré sa odohrali v vašej krajine, sú v rozpore s týmto dohovorom, tak by som rada poznala Aký je váš názor, ak by ste nám potom písomne mohli e, poslať vaše stanovisko? Poprosím nášho rečníka, aby e, ukončil túto diskusiu, ale ešte predtým by som chcela povedať, že sme prijali v decembri 2007 uznesenie o porušovaní ľudských práv v Sadskej Arábii. E, bolo to naliehavé uznesenie, zameriavalo sa na postavenie žien a určite ešte bude veľmi zaujímavé, čo nám povie pán Wilkis. A e, tiež on popísal mnohé problémy, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, ale tiež poukázal na to, že by bolo dobré mať prístup viac zameraný na ľudské práva v dialogu so Sádskou Arábiou. Je teda na jednotlivých politických skupinách, aby rozhodli, či možno nie je dobrý čas na to, aby sa stretli, aby sa prijalo možno ďalšie uznesenie na podporu vývoja v Saudskej Arábii a podporu práce delegácie EÚ v teréne. Takže pán Wilky, keby ste možno v troch, štyroch minútach mohli to zhrnúť. Ďakujem pekne, pán Busini, ďakujem e, aj pánovi veľvyslancovi za jeho vyjadrenie. E, niekedy som trošku frustrovaný z toho, keď na medzinárodnej scéne počujem odsudzovania e, porušovania ľudských práv v Sádskej Arábii a, a e, častokrát e, sa potom nepoukazuje na podobné eh, udalosti v iných krajinách. Myslím si, že určite je potrebný súkromný dialog. Ak hovoríte niek- s priateľmi, tak očakávate, že priatelia vás budú brať vážne a nie som si istý, že tak sa aj deje vždy v Sádskej Arabii eh, parlament eh, urobil vyhlásenie ohľadom zatknutia 30 kresťanov, ktorí boli v súkromnom dome zatknutí ale e, e, legislatíva Sádskej Arábie umožňuje takéto, e, takéto náboženské zhromaždenia v súkromných domoch, ale napriek tomu boli zatknutí a zostávajú e, aj napriek verejnému e, pohoršeniu e, vo väzení. V prípade toho aktivistu, v prípade toho pána, ktorý bol spomínaný, ja mám iné informácie, nemá jeho prípad nebol e, posunutý e, prokurátorovi a mali by sme to možno vnímať e, istým spôsobom možno aj pozitívne, pretože vláda sa asi snaží nájsť nejaké riešenie, ktoré by nebolo teda tým trestom smrti. Prejdem hneď celkovo k trestu smrti. Saudská Arábia vždy volila proti uzneseniu OSN za zrušenie trestu smrti, lebo je to vraj v súlade e, so šáriou, ale čo... Mm, ale v prípade um, drogových prípadov to tak nie je. A myslím si, že by sme sa mali spýtať saudsko-arabskej vlády, aby sa znova pozrela na trest smrti pre priekupníkov drog, či sú nejaké indikácie, že to malo odstrašujúci účinok. Ja si myslím, že to tak e, nebolo. Ja som hovoril s niektorými, ktorí boli takto odsudení, niektorí na trest smrti, niektorí nie. A mnohokrát boli mučení, aby sa priznali. E, je to naozaj hrozné e, keď niekto je popravený za e, svedectvo e, vynútené mučením. Vnútri väzníc sú naozaj ťažké podmienky a Saudská Arábia má uh, takéto problémy, že často nepovedia ani ľuďom, že môžu uh, byť odsúdení na smrť, nemajú možnosť sa nerozlúčiť rozlúčiť so svojimi najbližšími. Viac ako 30 nových zločinov bolo prijatých, ktoré môžu byť potrestané trestom smrti. A, a preto sa musíme aj snažiť odstranie trestu smrti za nenasilné trestné činy. Takže toľko k tým niekoľkým bodom, e, ktoré tu odzneli. Tiež sa teším na zhodnotenie e, štyroch rokov po implementácii odporúčaní. Human Rights Watch má zakázané navštíviť krajinu. My sme niekoľkokrát písali Komisie pre ľudské práva, žiadali sme prístup do krajiny, ale bohužiaľ bez odpovede. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím si, že teraz všetci vieme trošku viac o situácii v krajine. Máme ešte nejaké ďalšie informácie. V, druhej, v druhom kole periodického, periodickej revízie Rady OSN pre ľudské práva Saudská Arábia musí v októbri 2013 predniesť správu. Ako predsednička druhá, e, myslím si, že máme teraz nejaký čas e, do toho obdobia, by sme porozmýšľali nad tým, akú podporu môžeme dať e, a poskytnúť situácii e, ohľadom ľudských práv v Sádskej Arábii. A teraz prechádzame už k poslednému bodu dnešného programu, a to je prvé preskúmanie návrhu odporúčania týkajúce sa osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. Našim spravodajcom v parlamente je pani Andrikiene a mali sme prvú výmenu názorov už 26. apríla v našom výbore. Vzhľadom na to, že Rada a komisia nám dáva málo času, e, musíme byť veľmi prísni e, pri dodržaní časového harmonogramu. Už v júni bola predstavená e, táto funkcia ako súčasť revízneho balíka a možno by som to aj mohla povedať, že pani Andrik Kiene na, rozdala alebo rozoslava, rozoslala všetkým politickým skupinám. E, dokument požiadala o odporúčania k návrhu dokumentu, návrhu odporúčania a e, poslala, e, požiadala nás o vyjadrenia. Možno, že by ste nám teda mohli, pani Andrikiene, povedať, aký je stav hry a informovať nás aj o časovom harmonograme. Pani Andrikiene? Ďakujem, pani predsednička. Áno, mali sme prvú výmenu názorov 26. apríla a tento prvý návrh bol zaslaný koordinátorom všetkých politických skupín. Termín pre predkladanie návrhov bol minulý piatok. A ďakujem pani La Barbare Lochbiller za jej príspevok a už sme zapracovali niektoré z vašich návrhov do tohto dokumentu, ktorý bol teraz distribuovaný kolegom. Čo je možné v budúcnosti je to, že by sme mohli možno akceptovať aj podľa rokovacieho poriadku uh, ústne pozmeňovacie návrhy a tento termín je 22. maj. Uh, podľa časového harmonogramu budeme hlasovať 24. Uh, mája vo výbore AFED E, takže počas štrasburského, štrasburského týždňa. Ako viem, e, pokiaľ ide o ten harmonogram od e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, nie je tu žiaden konkrétny termín pre ten balík pre ľudské práva a máme teda viac času a mohli by sme o tomto diskutovať na na výbore AFET. Tie hlavné otázky už boli predstavené 26. apríla a moje hlavné myšlienky sú následovné. Vymenovanie e, osobitného zastupcu EU pre ľudské práva je formálne rozhodnutím EU a potrebuje sa kvalifikovaná väčšina na jeho vymenovanie a rozhodnutie e, sa základa na rozhodnutí e, vysokej predstaviteľky. Tento zástupca by mal ale hovoriť v mene celej únie, nie v mene vysokej predstaviteľky, nie v mene rady, ale v mene celej Európskej únie. Po druhé, na to, aby sme podporili transparentnosť a zodpovednosť mandátu e, tohto zástupcu, navrhujeme výmenu názorov e, s zatvorenými dverami alebo e, v vo výbore AFET aj v podvýbore pre ľudské práva pred vymenovaním alebo pred hlasovaním na rade nie tak, ako bolo navrhnuté v návrhu, ktorý sme dostali od e, vonkajšej služby po vymenovaní a pred tým, než e, sa tá osoba ujme funkcie. Po tretie, v návrhu odporúčania hovoríme o hlavných cieľoch, o tom, čo by sme chceli dosiahnuť Chceli by sme zlepšiť koherentnosť, účinnosť a viditeľnosť európskych politik pri podpore presadzovaní ľudských práv. Tento zástupca by mal byť e, partnerom na vysokej úrovni s tretimi krajinami a s medzinárodnými organizáciami. Tiež by mal byť e, zapojený do procesov OSN, eh, Rady OSN pre ľudské práva a ďalších eh, regionálnych eh, organizácií. Tento zástupca by mal tiež predsedať ľudskoprávnemu dialogu na vysokej úrovni a viesť dialog s tretimi krajinami. Pokiaľ ide o mandát osobitného zástupcu, mm, rozumieme, a bereme do úvahy to, že tento zástupca bude konať pod e, záštitou vysokej predstaviteľky, ale zároveň navrhujeme, aby tento človek mal silný, nezávislý a flexibilný mandát, nedefinovaný alebo neobmedzovaný špecifickými e, kompetenciami, ale aby mohol konať rýchlo a e, flexibilne. Tiež v navrhu odporúčania hovoríme, že tento mandát by sa mal zakladať na princípoch e, riadiacich e, politiku pre ľudské práva a usmernenia EÚ. E, v mnohých otázkach je to taký dlhý zoznam. Tento zástupca by mal mať samozrejme potrebnú odbornú kvalifikáciu, rozsiahle skúsenosti, ohľadom ľudských práv. Pokiaľ ide o funkčné obdobie, navrhujeme, aby zástupca bol vymenovaný na dva alebo dva pol roka, tak aby sa zaručila kontinuita a tento mandát by mal byť obnoviteľný jedenkrát. Tiež by tento zástupca mal spolupracovať. S delegáciami, delegáciami EU, so zástupcami pre ľudské práva a tak ďalej. A spolupráca tiež s mimovládnymi organizáciami, s odborníkmi a medzinárodnými agentúrami, e, ktoré e, konajú v oblasti ľudských práv a demokracie. Takže Takýto je obsah nášho návrhu odporúčania a na záver by som rada pripomenula kolegom, že sme začali hovoriť o vymenovaní e, osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva už v roku 2009. A bolo to spomenuté aj v našej výročnej správe o dodržiavanie e, ľudských e, práv vo svete v roku 2010 a nakoniec e, tento návrh sa z neho stala skutočnosť. Ja budem počítať s podporou všetkých politických skupín. A myslím si, že ak chceme efektívnu a koherentnú politiku v oblasti ľudských práv, táto pozícia je nesmierne dôležitá. Ďakujem. Ďakujem pani Andrikene, pán Donsky. My... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja vyjadrujem svoju solidaritu vo vzťahu k tomu, čo povedala pani Andrikiene, pokiaľ ide o obmedzenie tohto návrhu, chcel by som však informovať o iniciatíve zo strany ALDE. Ide tu o liste, ktorý bol zaslaný baronke Eštonovej a ktorý podpísali Ginter Verhofstadt, Macmillan Scott, a aj ja. My sme tam zdôraznili dôležitosť takéhoto špeciálneho predstaviteľa v oblasti ľudských práv. My podporujeme túto oblasť, túto myšlienku a chcel by som zopakovať, nechcem to teda zopakovať vetu po vete, ale chcel by som vás predsa len informovať ohľade niektorých vecí. Chcel by som zdôrazniť, že musíme urobiť ešte viac na to, aby ľudské práva boli tou prepájacou nitkou zahraničnej politiky Európskej únie Európsk, SVČ by mala posilniť viditeľnosť dopadu európskej politiky na oblasť ľudských práv, čo zatiaľ tomu tak nebolo. Mala by sa zlepšiť koherencia, pokiaľ ide o politiku Európskej únie, implementovať e, ten balíček ohľadne ľudských práv, a to ešte pred letom, na základe tejto deklarácie o ľudských právach a akčného plánu SFŠ. Takisto je veľmi dôležité, aby špeciálny predstaviteľ Európskej únie mal konkrétny profil, aby mal skúsenosti a venoval sa práve tejto oblasti. Takýto predstaviteľ by bol mal by mal mať skúsenosti aj z humanitárneho práva, mal by mať skúsenosť s prácou so zahraničnými partnermi. Myslím si, že to si jednoducho vyjadruje e, schválenie zo, všetkých, zo strany všetkých politických skupín, avšak myslím si, a to chcem zopakovať, podpísali to traja predstaviteľe našej politickej skupiny, takže pán Donský, myslím si, že v tom liste, ktorý ste prečítali, sa nenachádza nič, čo by bolo v protiklade k tomu, čo povedala pani kolegyňa. Áno, áno, máte pravdu. Myslím si, že sú tam len dodatočné iniciatívy a nástroje, ktoré vlastne majú podporí to isté. Pán Tavareš, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Okay. So just give a, few seconds. Muito obrigado, em primeiro lugar. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani spravodajkyni, pani Andrikiene za správu e, a za odporúčania, za ktorými sa cítime skutočne veľmi E, zastúpený a reprezentovaný. E, odráža to, čo odznelo či už v našom podvýbore alebo aj v bilaterálnych rozhovoroch. Máme pocit, že väčšina našich obáv a poznámok tam je zohľadnená a ja by som chcel vyjadriť isté snahy o posilnenie niektorých bodov e, v tejto správe a A ak sme už vlastne, môžem povedať, že sme na rovnakej vlnovej dĺžke. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Dovskis, myslím si, že všetci sme veľmi nadšení tým, že e, máme te, tento post zástupcu pre ľudské práva. Už sme rozdebatovali všetky e, pre aj proti k vytvoreniu E, tohto postu, vyjadrili sme naše obavy, naše očakávania, ako aj to, že nechceme, aby e, ľudské práva boli v akomsi gete v rámci politík EÚ. Práve naopak, my sme sa vždy snažili, aby sa naše obavy o dodržiavanie ľudských práv stali centrom, jadrom našich, našej činnosti zahraničnej, vonkajšej činnosti, ale aj vnútornej politiky. Aby to, vlastne my to nazývame E, základné ľudské práva. Samozrejme, že toto závisí veľmi od e, profilu prvého zástupcu, ktorý tento post dostane. Je želateľné, aby to bol taký veľmi priamy, úprimný, čestný a zároveň prísny človek, lebo on bude musieť vystupovať a a takisto byť eh, v kontakte s európskou eh, verejnosťou, s Európskym parlamentom, s Európskou radou bude záštitou demokracie a jej dodržiavania v rámci Európskej únie. A preto ja eh, podporúčam návrh pani Andriky Jene v tom zmysle, že aby zástupca ešte skôr, ako bude menovaný, prišiel do nášho výboru, aby sa predstavil. A takto budeme môcť vidieť, čo tento človek môže povedať o svojej práci a čo môže povedať o svojej histórii a o svojej minulosti v oblasti e, aktivít, v oblasti ľudských práv. Myslím si, že náš výbor má čo povedať do profilu e, tohto postu a takisto máme právo sledovať skutočnú prácu tohto človeka. Tam možno by sme mohli trošku posilniť naše odporúčania a možno, že by bolo dobré, keby kabinet tejto osoby E, bol pravidelne zásobovaný technickými expertizami, aby občania mohli mať a aby zamestnanci mohli mať priamy kontakt s mimovládnymi organizáciami a tak ďalej. Čiže a aj my tu v parlamente potrebujeme dôveryhodné a priame e, informácie, pretože často sme konfrontovaní s protirečivými informáciami Takže ak bude tento post vytvorený, tak by mal robiť tak trošku všetko, namiesto toho, aby nerobil noč. To znamená, že malo by to byť veľmi dôveryhodné miesto. A teraz ešte niekoľko konkrétností. V úvodnom ustanovení D sa hovorí, že špeciálny zástupca musí posilniť viditeľnosť a koherentnosť e, politík e, v oblasti ľudských práv. Ja by som v prvom rade hovoril o koherentnosti a nielen o posilnení koherentnosti, ale ja by som trval na tom, že treba sa ubezpečovať o tejto a zabezpečiť túto koherenciu. Koherencia našich vnútorných a vonkajších politik je nevyhnutná na to, aby sme mohli garantovať našu dôveryhodnosť vo svete a aj pred našimi občanmi. Ďalej tu máme odsek 1, riadok E Nazdávam sa, že tu máme celú sériu dôležitých úloh. Poprvé povedal by som, že e, tento špeciálny zástupca by e, nemal riešiť len horizontálne témy, ako sú o, opísané, ale mal by aj formulovať odporúčania pre európske inštitúcie, najmä pre vonkajšiu službu. To je nevyhnutné. Ďalšie veci, ktoré tam môžu byť doplnené, už tu máme veľmi dlhý zoznam, ale to je skutočne zásadná línia. Máme tu veľký zoznam toho, čo by mal robiť e, zástupca, špeciálny zástupca, napríklad otázky spojené e, so právnym štátom, boj proti mučeniu, boj proti bestre, beztrestnosti No a potom, kde sa hovorí, že by bolo potrebné zvážiť témy spojené s náboženstvom, s vierami, sloboda vyjadrovania, ochrana detí a ďalšie podobné otázky. Ja si myslím, že tu chýba e, slova boj proti diskriminácii. Boj proti diskriminácii rodovej, náboženskej, E, diskriminácie medzi mužmi a ženami. Na linie I. E, v riadku I. V tomto istom odseku by som chcel objasniť trošku, keď sa hovorí, že musí prispieť k mainstreaming v oblasti ľudských e, práv vo všetkých politických oblastiach a európskych inštitúciách, A ja v zásade súhlasím čo to, s tým, čo to znamená, ale myslím si, že e, všetky európske inštitúcie, že tam patrí aj Európsky parlament. Možno, že by bolo dobre, keby sme tam vyjasnili, o ktoré inštitúcie ide, že teda komisia, rada, Európsky parlament. A teda o ktorých inštitúciách hovoríme, či o všetkých, alebo len o niektorých a potom o aké typy odporúčaní by vyplývali pre nás možno, že aby sme sa vyhli budúcim problémom, by to bolo dobré vyjasniť a špecifikovať. V J sa ďalej hovorí, ako som už povedal, že je potrebné e, pravidelne prinášať správy Európskemu parlamentu o situácii ľudských práv vo svete a myslím si, že okrem týchto správ, ktoré sa majú predkladať, e, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských správ vo svete, tento špeciálny zásobca by mal nám pravidelne oznamovať, aké opatrenia chce e, implementovať. Teda nie len povinnosť informácie, ale aj implementácie a tieto e, informácie pravidelne prináša do parlamentu pri každej svojej návšteve. E, momentálne je to všetko. Opakujem svoje poďakovanie za rýchlu a efektívnu prácu, ktorá tu bola vykonaná. Ďakujem skupine za podporu a ja aj vo svojom osobnom mene chcem poďakovať pani spravodajkyni a zaželať, aby správa e, čo najrychlejšie prešla svoju tradičnú cestu, aby bola schválená. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tavareš. Teraz ešte dostane slovo pán Gríp. Ešte niekto sa hlási? A potom dostane ešte pán slovo Solnice v SBČ. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že pracujeme takmer super rýchlo, to znamená, musíme rýchlo reagovať, nemáme až tak veľa času na pozmeňujúce návrhy. Chcel by som sa poďakovať pani Andrikiene za navrhovaný dokument, za toto navrhované odporúčanie, ktoré ste tu prezentovali. Myslím si, že je to veľmi vyvážený dokument v vysokej kvalite spracovania. Myslím, že sa dá doplniť o niektoré prvky Všetci si všetci vnímame tú úlohu špeciálneho predstaviteľa v trochu inom zornom uhle. A aby, musíme si dať pozor, aby sme tejto osobe neuložili na plecia príliš veľkú zodpovednosť. Predtým, než to urobíme, musíme sa pozrieť na to, či vôbec takáto osoba bude schopná splňať všetky tieto, všetky tieto očakávania. Takže nemali by sme si predstavovať že sa nám podarí všetko vyriešiť v jednej osobe. Očakávame aj to, že táto osoba bude fungovať v určitej štruktúre, štruktúre inštitúcií a tak ďalej a tak ďalej. Takže musíme sa snažiť toto celé doriešiť a premyslieť. Vítam tento návrh dokumentu pani spravodajkyne, pretože si myslím, že je to ambiciózny dokument. My sme ambiciózni a my očakávame skutočne veľa od týchto kandidátov, ktorí budú vykonávať túto konkrétnu úlohu. My by sme boli radi, aby táto osoba požívala určitú prestíž a na základe skúseností takéto vymenovanej osobe, ako aj jeho profilu vzdelania, budeme potom postupovať. Máme viaceré príklady inštitúcií, ktoré boli zriadené podobným spôsobom a mali sme veľké očakávania. A potom tá osoba, ktorá zastávala ten úrad, bola jednoducho príliš malá čo do formátu na to, aby splnila všetky tieto očakávania. Takže musíme najprv nájsť konkrétnu osobu na tento úrad a potom môžeme postupovať ďalej. A po druhé, podľa mňa je dôležité, aby sme vytvorili správne vzťahy medzi týmto novým postom, toto novou osobou, ktorá bude tento post zastávať, a medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť Áno, e, prirodzene chceme mať e, informácie, o ktoré budeme sa môcť oprieť. A niekedy sú tu pochybnosti, máme delegácie Európskej únie aj v tretich krajinách, takže niekedy si môžeme overiť aj prostredníctvom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť alebo prostredníctvom Európskych delegácií, či tie informácie, ktoré máme k dispozícii, sú správne alebo nie. A takisto máme mimovládne organizácie, ktoré môžu byť zdrojom relevantných početných informácií ohľadne porušovania ľudských práv, teda konkrétnych prípadov. Takže budem rád, ak by som mohol pomôcť, pokiaľ ide o a doriešenie otázky ohľadne ombudsmana. Je to veľmi dôležitá veľmi dôležitý postup. Máme ombudsmana v členských štátoch, ale takisto máme ombudsmana aj v tretich krajinách. Niekedy nie sme celkom spokojní so štruktúrou, ktorý zastávajú, ktorú vykonávajú ombudsmani v niektorých krajinách, avšak v tých krajinách, kde ombudsman existuje, respektíve úrad ombudsmana existuje, tak je veľmi dôležité uvedomiť si, že treba využiť túto sieť, ktorá už existuje a funguje. takisto musíme podporovať overené postupy a ochranu ľudských práv v tomto zmysle. Myslím, že už to bolo predmetom našej diskusie viackrát a my sme si uvedomili, že sú tu určité pravidlá, ktoré chceme uplatniť smerom z hora nadol. Jednoducho ako keby sme hádzali no ale keď budeme mať overené postupy, keď budeme mať aj v tých krajinách overené postupy a dojde k ich výmene, tak to je veľmi dobrá možnosť pre tie krajiny, ktoré sa uberajú cestou smerom k demokracii. Ďakujem veľmi pekne. My sme už došli